to vás asi neprekvapí, čakali sme to. Musíme presvedčiť dve ostatné inštitúcie, hlavne radu, o tom, že až dokonca treba viesť spoločnú analýzu spotreby platieb a spôsobu, ako znížiť RAL. Počas prvého trialógu rozpočet e, na rok 2013, tak vtedy dánske predsedníctvo akceptovalo návrh spoločného stretnutia troch inštitúcií na túto tému. To je návrh, ktorý som urobil v mene delegácie parlamentu na žiadosť všetkých ostatných eh, delegácií v zmierovacom konaní koncom minulého roka k rozpočtu na rok 2013. Vzhľadom na neistotu v poslednej chvíli týchto rokovaní o presných sumách potrebných platieb na rok 2011 a odvtedy od začiatku roku 2012 sme v neistote um, ohľadom skutočných uh, potrieb eh, pre tieto platby. A teda takéto stretnutie je dôležité. Žiaľ, dánske predsedníctvo počas trialoku bolo zastúpené ministrom pre európske otázky a minister financií, ktorý je poverený problémom rozpočtu samotného, nepotvrdil túto dohodu dánskeho predsedníctva a povedal, že na stretnutí, ktoré bude 30. pas représenté, ne souhaitait pas s'exprimer en tant que tel et euh, il ne serait pas représenté. A teda nebude zastúpená na politickej úrovni. Medzi tým s koordinátormi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 My voice is disappearing. if, if you take one word out of two, maybe it's enough. Možno každé druhé slovo by stačilo. bon. Est-ce que, est que les techniciens peuvent nous dire si... Mohli by nám technici povedať, či je to už v poriadku. Už to funguje v češtine, maďarčine, polčine, polštine. Dobre, takže môžeme asi pokračovať. Aby som to zhrnul, dánske predsedníctvo urobilo krok vzad. S koordinátormi sme chceli zorganizovať dve stretnutia. Prvé by bolo technické a druhé politické so šéfmi delegácií troch inštitúcií. Vzhľadom na postoj dánskeho predsedníctva a v súlade s koordinátormi sme sa rozhodli o tom, že robíme následovné. Zajtra 9. mája bude stretnutie bilaterálne medzi našimi spravodajcami a komisiou. Hovorím teda so súhlasom predstaviteľa komisie a keď hovorím o spravodajcoch, tak to sú vlastne všetci tí, ktorých e, z, našej, e, z nášho výboru toto zaujíma. Je to bilaterálne. A dúfam, že potom budeme mať e, medzi komisiou, výborom pre rozpočet priestor na to, aby sme 30. mája mali stretnutie kde ja sám povediem e, rozpočtový výbor, alebo komisár Levandovský a uvidíme, kto bude zastupovať radu. V každom prípade neviem, ako by sa mohlo stať, že by tam rada neprišla. A ak sa nebude chcieť vyjadriť, tak sa nevyjadrí ale budeme mať tie najlepšie záruky, že v tejto téme, ktorá je technická a veľmi politická, hlavne v súčasnom kontexte, bude aspoň dohoda medzi parlamentom a komisiou, nie o sumách potrebných platieb, toto je rozpočtový proces, ale k spôsobu, akom vypočítať potreby a možnosti, aby sme znížili RAL. Čím sa vyhneme nedorozumeniam, ktoré zbytočne skomplikovali rokovanie o rozpočte 2012, teda koncom roka 2011 prebiehali tieto rokovania. Toľko som vám chcel povedať k tomuto bodu a môžeme, keďže zajtra e, bude to technické stretnutie, Nazývame to technické stretnutie, ale spravodajcovia nás zastupujú a vo štvrtok nám o tom budú referovať vzhľadom na taký nezvyčajný mm, režim tohto týždňa. No a pokiaľ ide o ten zvyšok disponibilné jazyky, teraz už sú teda disponibilné pre všetkých, pre všetky slova, ktoré vyslovím. Máte to v Kobu News tento jazykový režim. Ak nie sú námietky, tak e, schválime aj e, zapisnicu z 29. marca. No a teraz, milí kolegovia, bod číslo 4 bol odložený na pozajtra, takže prejdeme na bod 5. Návrh opravného rozpočtu číslo 2 na rok 2012 o rozpočtových prostriedkoch z Fondu Solidarity EÚ. Naša spravodajkynia Francesca Balzani má slovo. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Už, už sme svojím spôsobom mali možnosť preskúmať tento návrh komisie počas nášho predchádzajúceho stretnutia. Od vtedy ale došlo k čerstvému vývoju. Dostali sme list od komisára Levandovského, v ktorom vytyčuje nový návrh, ktorý by mal byť spôsob e, na prekonanie problému s platbami. Všetci si určite spomínate, že tou hlavnou témou alebo tým hlavným problémom bol e, nedostatok e, pri zasielaní tých miliónov eur, ktoré boli vyžadované do Európskeho fondu Solidarity. To, čo komisia navrhla v tomto prípade, bolo prístupný tieto peniaze z rozpočtu, ale návrh komisára Levandovského navrhuje, aby sme, aby sme využili nevyčerpané alebo nedočerpané prostriedky. Ako určite viete, došlo k výraznému nárastu žiadosti o rozpočtové, eh, o rozpočtové prostriedky. To bola téma, ktorá bola prediskutovaná najmä v spojitosti s tohtoročným rozpočtom. Pri snahe E, skúmania úlovne implementáciou viacerých programov, najmä programu energetiky, ktorý je spojený s plánom ekonomickej obnovy, tak v tomto prípade sa navrhuje 530,5 milióna eur e, z týchto fondov. Došlo k výraznému e, nedočerpaniu týchto prostriedkov práve z dôvodu ich komplexnosti Samozrejme, veci sú pomerne komplikované v tejto oblasti a bol tu pocit, že e, tento objem, táto položka nebudú vyčerpané do konca roka a preto komisár navrhuje, aby sme ich využili pre tie e, účely, ktoré uznáme za vhodné. A keďže tu má aj aj tých 18 miliónov eur ako príspevku do Európskeho fondu Solidarity, to bude jedna položka a zároveň by tu malo byť aj financovanie pre, e, pre výskum ktorý e, bude potrebovať čerstvé finančné prostriedky pred tým, ako sa skončí tento rok. Takže komisár Levandovský má taký dvojaký návrh. Na jednej strane chce sa prísne sústrediť na, rozpoč- na poukázané rozpočtové prostriedky. E, do, do polovice roka sa tento problém pravdepodobne skomplikuje a zároveň chce začať revíziu úrovne implementáciou všetkých, všetkých programov, tak aby sme dokázali prvý balíček pre Európsky fond Solidarity pripraviť a zároveň aby sme dokázali financovať aj výskumné programy, kde došlo k výraznému napredovaniu a bude tam potreba čerstvého kapitálu ešte do konca roka. V poriadku, e, pani spravodajkyňa, ďakujem. E, našli sme zdroj, to je dobrá správa ktorý umožní, v prípade, že sa na ňom zhodneme, financovať hlavne Fond Solidarity a jeho využitie pre Ligúriu a Toskansko. Je to zlá správa, ale z toho pohľadu, že to ukazuje nezanedbateľnú časť fondu, ktorá bola naplánovaná ako, že bude pochádzať z európskeho rozpočtu na financovanie plánu obnovy po kríze a že toto sa nevyužilo. Čiže musíme z toho vyvodiť dôsledky pre naše postupy, možno, že aj na úrovni finančného nariadenia, možno aj na úrovni implementácie politiky a týchto plánov. Sú nejaké pripomienky? Nie je to tak. Nikto nežiadal o slovo, takže pripomínam, že ak sa nezmení harmonogram zo strany rady, tak termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov v prípade, že budú, je 24. maj. To vám vyhovuje, pani spravodajkyňa s výhradou teda toho, že sa zmení harmonogram rady. Takže toľko k peťke a teraz môžeme prejsť k šeske. Pán Alfonsi. Stanovisko k spoločnej rybárskej politike. A on nám navrhuje teda prvú výmenu názorov. Pán kolega, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Takže požiadali nás o stanovisko k orientácii spoločnej politiky rybolovu. Od roku 2002 Európska únia hľadá cestu, ako dosiahnuť tú perfektnú rovnicu v zdrojoch. Tam sú veľké problémy a ťažkosti voči tej činnosti, ktorá musí pokračovať a produkovať a zároveň dosahovať prirodzenú rovnováhu. V roku 2009 zelená kniha o reforme spoločnej politiky rybolovu došla k záveru, že ešte sme nedošli na koniec našej práce, ešte nemáme politiku rybolovu v Európe, ktorá by bola skutočne kompatibilná so zachovaním zdrojov dlhodobo a s obnovou zdrojov, pretože niektoré druhy boli oslabené príliš veľkým lovom z minulých období, takže Mm, komisia nám navrhuje, aby sme šli ešte ďalej. Máme tu niektoré priority, ktoré berú lepšie do úvahy udržateľnosť životného prostredia. A toto je postup, pretože teda tento postup sa má odmietnúť. E, ide o príliš vysoký odpad alebo vyhadzovanie e, rýb do mora. výmet rýb a pre Európsku úniu. Toto zostáva sociálnym a ekonomickým problémom, ktorý je veľmi znepokojivý. Takže návrh komisie všeobecne podľa mňa je dobrý, môžeme sa za neho postaviť v rámci fondu, ktorý v prípade, že návrh komisie sa schváli v rozpočtovej arbitráž vo výške 6,8 miliardy eur. Teda to je podobné, ako sme to mali v predošlom období, hoci je to trošku nižšie a orientácia teda je taká, že budeme podporovať niekoľko orientácií, aby sa znížil tento výmet. Je to decentralizovanejšie a zavedenie systému eh, prevoditeľných rybných koncesí ešte stále sú tu spory, pokiaľ ide o stavy rýb, o možnosti e, odberov, ktoré by boli možné, takže navrhol by som v ďalšej etape, e, aby sme mali podrobné stanovisko o samotnom nariadení, aby sme mohli zaviesť niečo v prospech remeselného rybolovu, pretože systém prevodu koncesí skončí e, E, tým, že toto, e, toto remeslo zmizne a tým sa vlastne oslabí e, celý sociálny život na pobreží a celá tá správa pobrežných oblastí sa zhorší. Musíme venovať pozornosť aj Nature 2000, pretože toto musí byť zapracované pre všetky oblasti všetkých morí EÚ, takže všeobecná orientácia je dobrá. Môžeme teda pozitívne podporiť um, toto stanovisko. Ďakujem, kolega Goran Ferm. Um, you, Ďakujem pekne, pán predseda. Len veľmi stručné vyjadrenie eh, v mene kolegu ktorý, ktorá teda neprestala, kolegyňa, ktorá neprestala robiť kampaň. Ako viete, stále nás čaká veľa volieb a tak pokračuje vo svojej kampani. E, poprosila ma, aby som zdieľal niekoľko myšlienok v súhlasí s prístupom pána Alfonziho. Budeme tu mať ešte krátke vyjadrenie, najmä keď sa dostaneme k tým ďalším častiam, ktoré hovoria o neskôrších fázach rybarskej politiky, politike rybolovu. Ona chce mimoriadne zdôrazniť dôležitosť, ktorú e, rybné zdroje zohrávajú. Sú to verejné statky a treba sa o ne e, takýmto spôsobom aj starať. To dôležité nielen pre Európu, ale aj pre globálnu bezpečnosť. Je to veľmi veľa aktivít, ktoré musíme zobrať do úvahy. Je to nielen e, rybolov ako taký, ale ak akvakultúra, ktorá je dôležitá pre niektoré pobrežné oblasti. A tieto oblasti budú potrebovať podporu aj do budúcnosti. ale zrejme, že podporujeme spoločnú rybolovnú politiku, ktorá podporuje udržateľný ryborov, nízky environmentálny dopad, ale zároveň samozrejme musí byť ekonomicky udržateľná pre tie komunity, ktoré sú závislé od rybolovu aj do budúcnosti. To znamená, že budeme sa musieť pozrieť na financovanie potreby efektívneho riadenia týchto zdrojov, je to pomerne zrejme, že si to bude vyžadovať oveľa viac vedeckého výskumu bude tu potreba pre celkové zlepšenie a zmeny, obmenu um, parku, lodného parku uh, týchto rybolovných flotíl, pretože to si bude vyžadovať ďalšie investície práve z dôvodu ochrany životného prostredia. Musíme zároveň uh, zlepšiť zber biologických údajov z morskej fauny. Uh, je veľmi dôležité zbierať podrobnejšie dáta. Postavíme naše stanovisko na správe ŠUR, ale je zrejme, že tu je evidentný problém problém. Máme tu celý rad nových požiadaviek, ktoré sme vytvorili pre to, aby rybolovná politika bola udržateľná a teraz musíme preskúmať, ako ich vieme zafinancovať v rámci tých rozpočtových stropov, ktoré musíme rešpektovať. K tomu sa ale ešte dostaneme. Toľko len od pani Gulie. Ďakujem. Karl Haglund. Karl Haglund. Thank you. Ďakujem pekne. Alan, len stručne, ľahko sa dá sústrediť, e, sú, súhlasiť s tým, čo práve François predložil. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme nestracali e, z dôrazu to, že keď komisia spustila reformu rybolovnej politike, tak zdôrazňovali, že potrebujeme radikálnu politiku, tak aby sme zachránili e, rybné stavy v Európe. To treba zobrať naozaj veľmi pozorne do úvahy málo kedy komisia prizná, že zlyhali a že potrebujeme radikálne niečo reformovať. To sa nestáva každý deň. A sme v situácii, kde väčšina rybných stavov je už e, takmer vylovená. A ak to nezmeníme, ak, ak nie, tak najlepší spôsob, ako ochrániť to, že tie rybolovné komunity, o ktorých hovoril Joran, teda ľudia, ktorí ekonomicky závislia od rybolovu, ako zabezpečiť to, že oni budú mať bezpečnú ekonomickú pozíciu do budúcnosti, je to, že zabezpečíme adekvátny a environmentálne adekvátny prístup k tomu, koľko budeme vlastne loviť, pretože krátkodobo veľký výlov má zmysel, ale dlhodobo to znamená, že musíme e, loviť menej, vyloviť menej. A je to teda obrovská výzva, pre ktorou stojíme. Aj ekonomicky musíme dokázať podporiť tú fázu, v rámci ktorej budeme musieť znížiť celkový objem výlovu. A to je niečo, čomu sa musíme venovať v tomto výbore osobitne. Ja som jeden zo spravodajcov ktorý podáva správu o e, reforme. Som aj podpredsedom výboru pre rybolov, takže viem, že to je veľká výzva. Je to ale možné. Sú isté politiky v rámci súčasnej rybolovnej stratégie, rybolovnej politiky, ktoré by mohli byť využité respektíve ich financovanie by mohlo byť využité iným spôsobom. Inými slovami, nemyslím si, že potrebujeme nutne viac peňazí pre CFP, ale potrebujeme lepšie využiť tie prostriedky, ktoré tam už existujú a najmä sústrediť sa na tú fázu, keď sa budeme postupne presúvať k tomu dlhodobo udržateľnému e, objemu výlovu. E, súhlasím v tomto smere s autorom a pevne verím, že dostaneme e, jednoznačné stanovisko z tohto výboru ohľadom tejto stratégie. Ďakujem. Myslím, že tak ako to povedal spravodajca aj ostatný k téme takéhoto druhu rozpočtový výbor má veľmi dôležité slovo. Tieto výzvy e, nie sú nezanebateľné, Je to jedna miliarda ročne skoro. A teda v minulosti ja sám pochádzam z juho e, západu Francúzska kde je Atlantické pobrežie a pobrežie Stredozemného mora. Tam sú dve kategórie rybolovu a rybárov, ktoré sú veľmi odlišné a bol som veľmi prekvapený, ako mnohí z vás, tým, že v minulosti časť komunitárnej pomoci slúžila na zničenie rybarských lodí, aby sa znížila kapacita. Zároveň sa dotovalo, dotoval nákup modernejších plavidiel a my teda všetci sa na tom zhodneme, že to je potrebné, aby sa zlepšila bezpečnosť posádky. Teraz máme menej plavidel, dokážajú vyloviť viac. Teda výlov, úlovok sa zvyšuje a je veľa e, druhov rýb, ktoré sú teraz ohrozené, čo samozrejme nechceme. Ani rybári to nechcú. A to vedie Európsku komisiu k tomu, že predkladá návrhy, ktoré sú veľmi inovatívne. Ministri pre rybolov mm, to prijali veľmi rôzne. Máme niekedy v blízkosti aj v Európskej únii krajiny, ktoré dokážu implementovať politiku tým, že rybári sú sami zodpovední a tým sa zabezpečuje obnova zdrojov. A to je v prospech remeselného alebo drobného rybolovu, nie veľkých nadnárodných spoločností. Čiže niektoré príklady uspeli v Európe aj mimo. A myslím, že náš rozpočtový výbor má osobitnú zodpovednosť. Nie, aby sme povedali, že toto je najlepšia metóda, to uh, robí výbor pre rybolov a ich spravodajcovia, ale my by sme mali upozorniť, že v prípade, že ak vynakladáme prostriedky, tak musíme zabezpečiť to, že tieto prostriedky slúžia na naplnenie cieľov politiky rybolovu a nie k dosahovaniu iných výsledkov. Takže toto je agenda, ktorú musíme pozorne sledovať a ja sa teším, že e, rozpočtový výbor tu zohráva takú dôležitú úlohu v definícii tejto politiky. K tomuto bodu teda ďakujem e, nášmu spravodajcovi a teraz k harmonogramu. Po prvej výmene názorov by sme mali mať Termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov 29. máj. Schvaľovanie vo výbore, e, v rozpočtovom výbore, to bude 20. júna. A vzhľadom na to, že výbor pre rybolov chce schváliť túto správu počas schôdze 10. 11. júla, tak by sa malo hlasovať potom v plenárke. Ďakujem a môžeme prejsť k bodu číslo 7, program, štatistický, Európsky štatistický program. Pán Epping má slovo. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia navrhla nariadenie pre vytvorenie Európskeho štatistického programu ESP, ktorý poskytne rámec pre e, e, rozvoj, e, šírenie európskych štatistík počas roku 2013 až 2017. Celková čiastka by mala byť 299,4 e, miliónov eur na 5 rokov vrátane s sedem Európsky štatistický systém ESS je partnerstvo medzi Eurostatom a národnými štatistickými agentúrami a čeli za posledné roky rôznymi, rôznym výzvam vrátane e, zvyšujúce sa potreby e, štatistických údajov a meniacej sa povahe e, údajov na národnej aj medzinárodnej úrovni. Všeobecným cieľom tohto programu je, aby tieto št- štatistické orgány poskytovali vysokokvalitné eh, údaje pre Európu. Eh, v prvom rade treba podporovať, eh, poskytovať vysokokvalitné štatistické informácie, implementovať partnership within the European statistical system. Posilnenie partnerstva s európskym statistickým systémom, tak aby sme ďalej posilnili ich produktivitu. S cieľom e, ďalej implementovať ESDSP komisia bude schvalovať každoročný pracovný program, ktorý bude vytýčovať konkrétne ciele, ktoré máme dosiahnuť a zároveň vytýči aj očakávané ciele a výsledky. Sada mojich pozmeňujúcich návrhov ozrkadluje uznanie, do ktorej miery, do akej miery súčasná finančná kríza e, zhoršila celkovú situáciu a to práve z dôvodu e, nedostatku na dobre, načasovaných a presných štatistík a práve preto tu mám pozmeňujúce návrhy, ktoré zdôrazňujú potrebu toho, aby sme mali konzistentne presné štatistiky, ktoré budú vyrábať nezávislé národné štatistické úrady pri adekvátnej kontrole a mechanizmu dohľadu, tak aby sme sa vyhli nezrovnalostiam a zároveň problémom pri rutinnej výkonnosti. Počas posledných dní e, všetci zastávame ten názor, že konzistentné a presné štatistiky sú absolútnym predpokladom preto, aby sme dokázali zachovať súčasný systém eura. Ale z dôvodu trochu odlišného názoru by som rád odkázal kolegov na politiku Sir Johna Copperthwaita, ktorý bol niekdajší eh, finančný eh, minister financí Hongkongu eh, v 70. rokoch tento pán vytvoril politiku ekonomického rastu, ktorá je dnes taká módna. A on to nazýval pozitívne nezasahovanie. A to práve naštartovalo Hongkong ako moderné finančné centrum. Nasledujúce 10 ročie videlo 15-percentný nárast reálnych miest a dvojnásobné zníženie miery chudoby. To je niečo, o čom môžeme len snívať. Jeden z hlavných aspektov tejto politiky bolo odmietanie eh, tohoto pána ekonomických štatistík. On tvrdo hlavo odmietal ekonomické európske štatistiky. Keď sa ho pýtali, e, čo by mali robiť chudobné krajiny, tak jeho odpoveď bola veľmi jednoduchá. Mali by zrušiť Národný štatistický úrad. To bolo jeho odporúčanie pre tých, ktorí tvorili politiky rastu. E, vážený pán predseda, berúc do, úvahu, tuto, do úvahy túto historickú anekdotu, nie som si celkom istý, či európsky lídry zdieľajú myšlienku tohoto ministra financií a oni sa snažia skôr vytvoriť adekvátny štatistický rámec, ktorý zabezpečí dobré štatistiky, tak aby sme vedeli, čo robíme, či už to je z dobrých alebo zlých dôvodov. Ďakujem veľmi pekne. Bien. Merci, monsieur le rapporteur. V poriadku, ďakujem, pán spravodajca, blahoželám vám a teda blahoželám aj k tomu, že sa vám dokázalo vyľudiť úsmev na perách všetkých členov výboru eh, na tému štatistiky. A teda štatistiky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 známy citát, ktorý Winston Churchilla, ktorý hovorí, že netreba dôverovať štatistikám, treba dôverovať sebe. Ale tuto v výbore sa venujeme problémom, ktoré vychádzajú z toho, že štatistiky nie sú také, aké by mali byť. A súhlasím teda so spravodajcom v tom, že potrebujeme spolahlivé, vysokokvalitné štatistiky v Európskej únie na to, aby sme ich mohli využiť pri politickom plánovaní, aby sme vytvorili solidné základy pre naše plánované politiky. Myslím si, že spolupráca je veľmi dôležitá. Štatistické úrady by mali byť nezávislé. Mali sme veľmi zlé skúsenosti, keď tá nezávislosť chýba. Ale mám isté ťažkosti. S tým, ako prepojiť mm, toto stanovisko pána Eppinga e, a tým, ako e, získať úspory. Samozrejme, úspory sa dajú e, dosiahnuť kdekoľvek, ale kredo politickej skupiny, e, do ktorej patrí pán Epping, je také, že by sme mali robiť úspery a samozrejme, ale podľa môjho názoru je ťažké tieto úspory dosiahnuť. Môžeme tu spomenúť 10 prikázaní a povedať, že by sme mali naše e, prostriedky e, používať rozumne. Samozrejme, ja by som bol ten posledný, kto by e, protirečil tomuto, ale myslím si, že musím byť samozrejme rozumný. Ďakujem, teraz máš šťastný. Thank you, Mr. Chairman. I'll, I'll be very brief. Ďakujem pekne, pán predseda, len veľmi stručne. Uh, som tieňovým spravodajcom v mojej skupine, v skupine ľudovcov a je tu naozaj veľmi veľa múdrosti a porekadiel ohľadom štatistiky a pevne verím, že toto nespadne do tej kategórie, že klamstva, ešte väčšie klamstva a potom štatistiky Európskeho parlamentu v postupnosti. Som ale skutočne presvedčený, že účelom štatistiky je eh, monitorovať vývoj, hodnotiť naše politiky a rozhodnutia a zároveň potrebujeme mať silné zázemie, silné materiály, <clears throat> na základe ktorých vieme dosiahnuť rozumné výsledky. No to bolo potrebné a práve preto veľmi silne súhlasím s týmito troma cieľmi, ktoré odzrkadľujú súčasnú situáciu, tak finančnú ako aj ekonomickú. A práve z tohoto dôvodu e, sa tu e, volá po kvalite, volajú po efektivite a zároveň ďalších zlepšeniach a zároveň e, volajú potom, aby sa zvýšila produktivita prostredníctvom partnerstva a ďalších e, tém. Už z tohto dôvodu budem e, to pozorne sledovať v mene svojej politickej skupiny a snáď sa nám podarí pripraviť správu, ktorá bude akceptovateľná pre väčšinu a zároveň bude rozšírením našej práce, našej reputácie tu v Európskom parlamente. Ďakujem, pán kolega. Takže teraz čelíme problému, ktorý je technický a ktorý je rozpočtovo ekonomicky e, rizikový v krajine, ako je tá moja, ktorá nie je súčasťou krajín, ktoré sú najmenej rozvinuté na svete. Úroveň priemyselnej, výbo- úroveň priemyselnej výroby má trojročný sklz, pretože zber informácií, ktorý spočíva na pleciach profesijných organizácií, je veľmi e, veľký. Byrokracia je veľmi veľká. A ako teda môžeme robiť nejakú prognozu, ktorá by bola dôveryhodná k tomu, aký bude rast o 6 mesiacov alebo o rok ak nevieme ani to, či tri mesiace predtým priemysel rastol alebo bol v recesii. Aspoň v meteorológovia sú schopní povedať, že dnes prší. Ale v štatistikách e, o tri mesiace budeme vedieť, či dnes francúzsky priemysel, či tam prší alebo tam svieti slnko. Tým chcem ilustrovať, že zlepšenie našich štatistických nástrojov je zásadné preto, aby sme mohli nejak riadiť ekonomickú politiku. A mám pod tlakom krízy členské krajiny posilňujú rozpočtovú koordináciu v Európskej únii, to je európsky semester a pre 27 členských krajín, 25 z 27 členských krajín je tu nová rozpočtová zmluva, ktorá je zameraná na to, aby hospodárska politika bola lepšie zharmonizovaná, aby sa zmaximalizoval rast. Štatistický nástroj teda musí byť e, dobrý a dnes popoludní začíname naše stretnutie, keď hovoríme o platbách, o ich vyhodnotení, o vyhodnotení potrieb týchto platieb a to je základ, o ktorý sa opiera ekonomická rozpočtová politika. Teda naše technické nástroje ešte nepostačujú, musia sa zlepšiť. Čiže to, čo povieme na túto tému, bude dôležité. Ďakujem nášmu spravodajcovi pánovi Eppingovi a teraz pokiaľ ide o harmonogram, termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 14. máj Čiže na budúci týždeň Jeho stanovisko by sme mali dať na hlasovanie 31. mája a to by sa ešte malo potvrdiť, ale 18. júna Ekon, ktorý je gestorským výborom, schváli správu, túto správu. Takže teraz môžeme prejsť správe pána Fajmona. Ide o ustanovenie akčného plánu pre colníctvo a dane v Európskej únii. Pán kolega, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Fiskálne programy, ako, navrhla, ako ho navrhla Európska komisia, by bol na prospech na politik Európskej únie. E, tento program Fiscalis by mal e, zlúčiť dva programy. Colníctvo e, 2013, ktorý podporuje prácu colnej únie, je teraz vo výlučnej kompetencii únie. Na druhej strane Fiscalis 2013 má za cieľ posilniť fungovanie vnútorného trhu prostredníctvom zlepšenej kooperácie v daňových systémoch v EÚ, e, prostredníctvom aj vyššej e, kooperácie medzi členskými štátmi. Je to program EÚ, ktorý by nemal mať dopad na daňovú politiku, ktorá je v kompetencii členských štátov. E, mám pochybnosti o navrhovanom zlúčení týchto dvoch právnych základov. Tieto dva programy majú rozdielne e, ciele, e, kontexty a obsahy a preto by mali e, mať inú právnu úpravu pre implementáciu, kontrolu a monitoring. Okrem toho, stredno, hodnotenie v strednom v strede obdobia nenavrhlo takéto zlúčenie napriek odôvodneniam komisie. Fiscalis, ako aj e, daňový program fungovali dobre podľa hodnotení vykonaných e, nezávislými orgánmi. E, komisia udržala rozpočtové prostriedky pre obidva programy a preto by bolo dobré zachovať identitu týchto dvoch programov. Bolo by logické teda, aby sme ponechali tieto dva programy o samote. Ja podporujem fisk- program Fiskalis aj program e, colníctvo, ale myslím si, že by sme mali teda od, buď odmietnúť návrh komisie, alebo by sme mali podniknúť nejaké iné opatrenie, ktoré by viedlo k dvom rozdielným právnym základom pre tieto dva programy. Toto by umožnilo uh, dôlež, aby sa preskúmali dôležité otázky o, eh, v rámci týchto programov izolovanie. O, eh, toto bolo podporo, podporené aj výbormi Econ a IMCO, ako aj um, konferenciou predsedov v Štrásburgu na požiadanie týchto dvoch výborov. Komisia dostala šancu uh, vysvetliť svoju pozíciu tým dvom eh, gestorským výborom a členovia výboru neboli presvedčení. Eh, konferencia predsedov sa teraz musí rozhodnúť, ako bude aplikovať eh, bod rokovacieho poriadku 51. Sekretariat bol informovaný parlamentom, že sú isté pochybnosti ohľadom mojich návrhov e, správneho hľadiska, ale e, pozmeňujúce návrhy 1, 3, 4 obsahujú e, politické posolstvo a nebudú prijaté na plenárnom zasadnutí a môžu byť prijaté vo výbore pre rozpočet. Teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami a som otvorený akýmkoľvek návrhom z politických skupín. Ďakujem. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Stolojan. Slovo má pán Stolian. You, Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Som tieňovým spravodajcom za skupinu ľudovcov. Chcem poďakovať pánovi spravodajcovi a autorovi správy za prácu, ktorú vykonala. Rád by som povedal, že sú tu dva vedúce gestorské výbory pre túto správu. Je to výbor EKON a výbor IMKO Oba tieto výbory konajú podľa pravidla 51. Obaja predsedovia týchto výborov pripravili list na rade, tak aby spoločne podčiarkli potrebu rozdelenia sú do dvoch programov. Jeden by mal byť pre colnú správu a druhý by mal byť pre e, daňové záležitosti. 16. mája sa uskutoční konferencia predsedov. A očakávame, že táto konferencia predsedov e, podporí tento list, ktorý podpísali predsedovia oboch výborov, výboru EKON a IMKO. Tento list bude zaslaný rade. Rada očakáva tento list, tak aby mohla prijať rozhodnutie ohľadom toho, ako ďalej napredovať. Čo sa týka pozmenujúcich návrhov, ktoré navrhuje spravodajca. Samozrejme súhlasíme s pozmenujúcim návrhom, ktorý navrhuje rozdelenie tejto správy. No a ďalej tu je aj pozmenujúci návrh, ktorý poukazuje na to, že finančný balíček, finančná obálka, ktorá je špecifikovaná v tomto legislatívnom návrhu, predstavuje len indikáciu E, pre legislatívne orgány a nemôže byť e, dohodnutá a uzatvorená skôr, ako sa dosiahne dohoda ohľadom návrhu toho nariadenia, ktoré bude vytyčovať viacročný finančný rámec pre roky 2014 až 2020. Je to pomerne racionálne, e, to, čo sa nachádza v tomto pozmeňujúcom návrhu a práve preto to podporujeme. poriadku, ďakujem. Nikto ďalší nežiada o slovo. Takže ako povedal náš spravodajca, ako to potvrdil... Nie, je pán Gajer, máte slovo? Je vous avais noté, je Ja, Dankeschön. Ähm, bin der Schattenberichterstatter für die Sozialdemokraten. Ďakujem pekne. Ja som stieňovým spravodajcom, ja som stieňovým spravodajcom za sociálnych demokratov a veľmi rád by som e, sa predsa len opýtal tejto frakcie, či rozdelenie obidvoch programov je nevyhnutné je mi jasné, že dane a colné príjmy v rámci európskych zmluv používajú iný štatút, ale na druhej strane e, či sa jedná o tak silný argument, na základe ktorého e, by sme mohli rozdeliť oba tieto programy, to mi už nie je celkom jasné, to už nie je zrejme. Ide predovšetkým o ochranu finančných záujmov Európskej únie a teda v obidvoch oblastiach máme príjmy, musíme teda generovať príjmy do rozpočtu, ktoré nie sú zanedbateľné. A keď e, príjmy z colných e, správ a zároveň príjmy z daní môžu zvýšiť celkový úreň, celkovú úroveň príjmov do štátnych rozpočtov, tak e, podľa na základe tohoto príspevky z rozpočtov môžu byť znížené. Toto je inými slovami ústretový krok voči vládám, ktoré argumentujú, že ich príspevky by museli klesnúť. A to nie je moja bezpodmienečná pozícia, že tak tomu musí byť, ale tak či tak by som sa čudoval, ak parlament na tomto mieste bude obhajovať pozíciu, ktorá by hovorila, že že čo možno no najefektívnejšie prostriedky pre zvýšenie príjmov v rozpočte Európskej únie chceme na tomto mieste z formálnych dôvodov rozdeliť. A to na dva zdroje, keď sa na to pozerám z pohľadu tých štátov, ktoré poznám, tak myslím, že ich je dosť Ide o štáty, ktoré majú e, úrady na výber colných poplatkov. Ak by sme vybudovali technické siete, ktoré by v prípade e, výberu cieľ a výberu daní e, ak by sme tieto siete dokázali ponúknuť členským štátom ako efektívnejší nástroj pre výber týchto poplatkov a daňových príjmov a takýmto spôsobom by sme pomohli celej Európskej únii, tak nechápem, prečo by sme to mali rozdielovať na dva. Ďakujem, pán spravodajca, chcete reagovať? Nech sa páči. Pouze veľmi stručne, tady sa vlastne nenavrhuje. Len veľmi stručne, tu sa nenavrhuje rozdeľovanie programu, ale pokračovanie v tom súčasnom rámci, aby to ostalo tak, ako to je. To znamená dva oddelené programy. Výbory, ktorí to majú, ktoré to majú na starosti, to tiež doporučujú a myslím si, že je to otázka širokého koncenzu a samozrejme môžu tu byť aj iné názory. Bon. Très bien. V poriadku. Hm, takže dúfam, že tu budú aj iné návrhy, ako to povedal náš spravodajca. Niektoré z týchto návrhov, z jeho návrhov, viedli k výhradám zo strany, teda pokiaľ ide o ich prípustnosť. Ale toto sú návrhy, ktoré sú spojené s existenciou problému teda jednotných programov, jedného alebo dvoch programov. A teda pokiaľ ide o tú verejnú časť, tak odznie otázka k textu návrhov prijatých gestorským výborom a nie e, návrhov rozpočtového výboru. My sme úplne slobodní, môžeme navrhovať návrhy, ktoré sa nepačia technickej e, službe. Čiže tieto návrhy gestorského výboru vlastne budú tie, ktoré budú predložené na hlasovanie v pléne alebo nie. Tak ako to povedal spravodajca, máme dve rozličné, dva rozličné gestorské výbory, Ekon a Inko. Termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov vo rozpočtovom výbore je 23. maj. Naše stanovisko by sme mali schváliť 20. júna. A dva ostatné gestorské výbory by mali v júni alebo v júli schváliť ich stanovisko k správe. Ďakujem a teraz môžeme pokračovať s e, so skúmaním týchto stanovisk e, legislatívneho programu 2014 až 2020. Máme bod číslo 10. Nie, prepačte, najskôr 9. Mobilizácia. Áno, to je vlastne odlišná téma. Mobilizácia európskeho Fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Žiadosť o technickú pomoc na iniciatívu komisie. Pán Kozlovský je našim spravodajcom. Nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúci. Zacznę od pripomnenia. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som vám pripomenul, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytnutie pomoci e, pre dôsledkov meniaci sa ekonomiky. E, strop je 500 e, miliónov eur a podľa článku 5 technická pomoc nemôže presiahnuť 0,35 celkového všeobecného rozpočtu. To znamená približne na 7 milióna eur momentálne e, je e, celková čiastka e, dostupná pre tento rok 4. apríla tohto roku komisia predstavila návrh na uvoľnenia na uvoľnenie 1,12 milióna eur, čo je 1,22 To znamená 630 tisíc eur by bolo ponechaných v rezerve pre nejaké špeciálne mimoriadne prípady. E, čiastka žiadaná od komisie e, by mala byť využitá na nasledujúce oblasti, to je monitoring, udržiavanie internetových stránok, e, publikácia materiálov a distribúcia výročných správ, tiež vytvorenie E, základov databázy poznatkov, ako využívať e, fondy, ako žiadať o peniaze, e, výmena overených postupov, networking a príprava na konečné hodnotenie externými konzultátmi. Postup komisie je v súlade s príslušným nariadením, eh, ktorý vytvo, ktoré vytvorilo tento fond a preto eh, ma prekvapuje, že eh, niektoré členské štáty sú proti uvoľneniu tejto čiastky. Rada sa rozhodla zablokovať krízovú výnimku a nepodporiť len pracovníkov, ktorí padli za opäť globalizácii, ale aj tým, ktorí e, stratili prácu e, z dôsledku ťažkej ekonomickej situácie. E, tento fond bol vždy veľkou podporou v časoch krízy a preto v článku 3 žiadam radu, aby znovu zaviedla toto opatrenie. Aby som to zhrnul, rád by som povedal, že v rozpočte pre súčasný rok platby do fondu boli vyčlenené e, v, v, separa, v separátnom rozpočtovom riadku, to sme vždy žiadali. E, tento fond je nezávislý nástroj a preto aj vyčlenená čiastka by mala byť nezávislá, nemala by, byť doči- nemala by mať nič dočinenia s so ostatnými rozpočtovými riadkami. Ďakujem, Merci, Ďakujem, pán predseda ako tieňový správodajca SD k tejto mm, mobilizácii. Je tu aj pracovná skupina, výbor pre, zamest- výbor pre zamestnanosť a mám tu tri také body. Najskôr by som chcel, zrejme viete, vás upozorniť, že pracovná skupina sa rozhodla, že trochu zmení pracovnú metódu a preloží svoj list pre náš výbor vo forme pozmenujúceho návrhu, teda predložíme niektoré návrhy, ktoré budú v podstate prekladom obsahu listu, aby sme doplnili správu nášho spravodajcu. A aké sú hlavné pozmenujúce návrhy, ktoré predložíme? Ľutujeme, že finančný rámec na základe krízy nemôže byť súčasťou hodnotiacej správy FEM. To je financovanie technickou podporou. Tiež si kladieme otázku ohľadom informačných nástrojov, ohľadom technickej pomoci. To bude tiež pozmeňujúci návrh, pripomíname, ale všetci sme o tom presvedčení, že musíme zrýchliť proces mobilizácie fondu a financovanie vytvorenia kontaktnej skupiny expertov pre FEM, aby sa zlepšilo informovanie aktérov v členských krajinách. Pripájam sa vo veľkej miere k správe, ktorá bola takto zhrnutá a k tomu, že tento fond je dôležitý. A tretí bod – schválenie tejto mobilizácie a technickej podpory nebude pozitívne vnímané v rade eh, menšinou eh, s tým argumentom, že táto suma je príliš vysoká. A v porovnaní s rokom 2011 by som chcel povedať, že tento argument sa mi nezdá ako vhodný a podľa mňa ide o zámienku, aby fond eh, aby jeho používanie bolo ešte viac stiažené. Ďakujem. Ďakujem, pán Haglund. Chairman. Vážený pán predseda, v našej skupine sú mnohí veľmi radi, že tu konečne budú prostriedky vyčlenené pre monitoring a hodnotenie tohoto fondu a budem, budeme sa môcť uistiť o tom, či prenášame tú pridanú hodnotu, ktorú chceme priniesť a je dôležité ubezpečiť sa, že stále konáme v súlade s pôvodným cieľom tohoto fondu, ale časť týchto nových nákladov, ktoré ako keby boli marketingovými nástrojmi pre propagovanie tohoto fondu, tak to nerobí všetkých členov našej skupiny úplne šťastnými. Skôr naopak musím vás informovať, že mnohí z nás nie sú nadšení z tohoto návrhu ako z celku, hoci e, sám nepatrím k tejto skupine poslancov. Ďakujem veľmi pekne. Takže na základe toho, čo nám práve hovoril e, kolega Nadan, e, tak môžeme to uzavrieť s tým, že výbory nezašlú len list, ktorom vytýčia svoju pozíciu, ale aj e, niektoré pozmenujúce návrhy. Keď zoberieme do úvahy termín ktorý máme pred sebou, tak e, stanovisko výboru e, pre zamestnanosť má byť predložené do 30. mája. My budeme schvalovať naše stanovisko nasledujúci deň. Bolo naozaj veľmi vhodné zabezpečiť, aby e, nám boli dorúčené pozmenujúce návrhy v jednom z hlavných jazykov. Jazyku, z ktorého sa nám bude ľahko pracovať a z ktorého budú všeobecne dorozumiteľné alebo pochopiteľné. Je to trochu zvláštne, že to hovorí práve francúz, ale asi chápete, ehm, na čo narážam a uľahčí to prácu nám všetkým. Takýmto spôsobom, ak to dáte v jednom z veľkých jazykov, tak sa nám to podarí dostať rýchlo ako preklad do ostatných. Takže ďakujeme spravodajcovi. Táto téma súvisí s transferom, o ktorom budeme hlasovať už čoskoro. Je to požiadavka číslo 3. Termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov vo výbore pre rozpočet je na obed 12. 16. Má, o 12. 16. mája Budeme schvalovať stanovisko 30. mája a správa bude e, pripravená pre plénum 12. a 13. júna. Ďakujem teda pekne pánovi Kozlovskému, spravodajcovi. Prechádzame teraz k bodu programu číslo 10 a síce program spotrebitelia na roky 2014 až 2020. E, spravodajca je Jose Manuel Fernández a má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako si všetci určite dobre uvedomujeme, Spotrebiteľské výdavky tvoria až 56 hrubého domáceho produktu Európskej únie. Rozpočet, ktorý je navrhovaný pre tento program spotrebitelia na obdobie 2014 až 2020 je pomerne skromný. Je to 197 miliónov eur. Z tohoto balíka zhruba 20 miliónov je určených na administratívne výdavky. Cieľom je zabezpečiť, aby spotrebitelia ktorí sú jadrom nášho spoločného trhu, poznali svoje pravidlá, svoje práva a pravidlá. Je veľmi dôležité, aby sa dokázali plne zapájať do spoločného trhu. Nemal by to byť len izolovaný cieľ. Skôr by to mal byť cieľ, ktorý sa prepája s ostatnými aktivitami. A to prierezovo. Mal by e, naplňať všetky štyri ciele, ktoré vytýčila komisia. Bezpečnosť, vzdelanie a, a, a informovanosť, a vykonateľnosť legislatívy a ochrana. Myslíme si, že je dôležité, aby boli poskytované informácie ohľadom možností, preto, ako spotrebitelia môžu presadzovať svoje práva. Je naozaj veľmi dôležité, aby, mohlo byť, e, aby, aby sa mohlo dostať nápravy e, v nevyhnutných prípadoch. Zdá sa, že tu sú pozitívne nápady, ktoré smerujú k tomu, aby sme posilnili e, dôveru spotrebiteľov a zároveň by tu mala byť akási európska akreditácia pre online firmy. Ďalej je tu veľmi dôležité a vitálne, aby sme v rámci celej Európskej únie vytvorili adekvátnu sadu štatistických indikátorov. Nemalo by žiaden zmysel, ak, by ste, aby, ak chcete preskúmať, či trh funguje dobre alebo nie, aby ste po- pozorovali len počet sťažností a používali to ako jediný indikátor alebo ukazovateľ vývoja chybne by ste dospeli k záveru, že trh funguje v poriadku v prípade, že žiadne sťažnosti nedostanete a teda sťažnosti nemôžu byť e, jediným indikátorom, na základe ktorého budeme porovnávať e, celkovú kvalitu a situáciu na spoločnom trhu. Potrebujeme vedieť, e, povedať, či sa trh uberá správnym smerom. A práve preto potrebujeme vedieť presne, kde sa nachádzame. Potrebujeme teda nájsť akýsi koncenzus ohľadom týchto indikátorov je naozaj mimoriadne dôležité pre spotrebiteľov, aby <clears throat> mohli registrovať alebo zapísať svoje sťažnosti individuálne, než by mali byť možno nútení konať skupinovo, ako skupina spotrebiteľov. Povedzme v prípade, že ide o cestovateľské skupiny alebo tá skupiny turistov. Mali by sme teda umožňovať jednotlivcom, aby mohli konať, mali by sme im umožniť využívanie nových médií, Malo by to byť eh, čo najjednoduchšie a nie veľmi drahé, aby sme vytvorili elektronickú platformu v rámci celej Európskej únie, kde by spotrebitelia mohli eh, zadávať svoje sťažnosti a prípadne aj zdieľať informácie. To by mohlo tvoriť stimul pre eh, občanov, tak aby sa mohli angažovať aktívnejšie ako spotrebitelia. Čiže ide o vytváranie online platformiem, interaktívnych platformiem, s istou mierou nevyhnutného tréningu a poskytovania informácií. Mali by tu byť aj výchovné materiály, vzdelávacie materiály pre spotrebiteľov a to všetko nájdete v pozmeňujúcich návrhoch, ktoré som predložil, hoci v zásade podporujem ten hlavný úmysel návrhu komisie. Pán Goran Ferm požiadal o slovo. Uh, Len Veľmi stručne, tieňový spravodajca tu nie je. E, mám tu jednu pripomienku k návrhu 2 a 3. V návrhu 2 e, spravodajca hovorí, bez toho, že by e, sa vyjadroval nejako veľmi špecificky, že návrh komisie je skromný, pokiaľ ide o celkovú úroveň a naznačuje, že by teda chcel vyššiu čiastku, ale v ďalšom návrhu hovorí, že výdavky na, teda administratívne výdavky sú vysoké a vyzýva komisiu, aby odôvodnila a prehodnotila tieto výdavky. Je možné, že e, spravodajca tu možno robil nejakú špecifickú analýzu, ale potom si myslím, že tu všeobecný problém vždy vyzývame k vyšším operatívnym výdavkom, ale chceme znižiť administratívne výdavky. Je tu riziko, že týmto spôsobíme ďalšie oddaľovanie e, aj pri implementácii a e, možno budeme niekedy bojovať aj o tie kľúčové administratívne výdavky, pretože inak nebude možné plniť programy a preto by som chcel vyzvať spravodajcov, aby sa znova na to pozrel, či to je konzistentné. E, neviem, že či je to niečo špecifické v rámci programu pre spotrebiteľov, e, či je tu príliš vysoká čiastka na administratívne výdavky, ale inak riskujeme, že budeme nekonzistentní. Madame la vice-présidente Pani podpredsednička chce vystúpiť, nech sa páči. Ähm, ich verstehe das, aber da... Ďakujem pekne, áno, ja to chápem. Ale presne to je aj, to je tak, lebo sú to malé programy. To sa nepoužíva len pri tých ochranných programoch pre spotrebiteľ, aj pri akčných programoch pre zdravie. To sú tie čiastky, ktoré musia byť administrované v členských štátoch a ja som naozaj tá posledná, ktorá by chcela obhajovať komisiu, pokiaľ ide o administratívne výdavky, ale tuto si myslím, že ak e, nevybavíme zodpovedajúce prostriedky, nebudeme môcť realizovať tento program a potom im budeme vyčítať, e, prečo tento program nebol zrealizovaný. To je problém týchto malých programov, kde ešte neexistuje e, zdieľané riadenie, e, kde e, všetko vlastne musí robiť komisia. My to tiež chceme, je to v poriadku, ale musíme k tomu dať komisii možnosť. E, Juta. Ďakujem, Juta. Pán spravodajca, chcete reagovať? Ďakujem pekne. Myslím si, že tu nie je žiadna nekonzistentnosť, aspoň ako to ja vidím. Keď hovorím, že je to skromný program, ja tu nežiadam o viac prostriedkov. Ak sa pozriete na 500 miliónov spotrebiteľov a na ten dopad 56 eh, eh, z HDP, je ambiciózne e, spustiť tento program a dostatočne informovať občanov. Myslím si, že v takom prípade budeme zastávať názor, že táto čiastka nie je dostatočná. Hoci je to skromné. E, samozrejme, môžem sa znova pozrieť na tú formuláciu, môžem to prejsť spolu s kolegami. A, a nemyslím si, že je nevhodné, že by, že by bolo nevhodné použiť to slovo skromný. E, myslím si, že tie administratívne výdavky sú dosť vysoké, je to viac ako 10 celkových e, financií, ale ja nežiadam o zníženie e, administratívnych výdavkov. Ja len žiadam o vhodné odôvodnenie týchto výdavkov a, ak je to potrebné, prípadné prehodnotenie tejto čiastky. Ja by som nechcel, aby tu došlo k takému škrtu v administratívnych výdavkoch, ktorý by mohol ohroziť účinnosť programu. 197 miliónov eur zahrňa 20,65 miliónov na administratívne výdavky. V jednom z mojich návrhov, návrhov hovorím, že ešte pred realizáciou programu potrebujeme prehodnotiť našu pozíciu, pozrieť sa na to, ako je, aký je ten postup, aby sme získali výhody. Potrebujeme nezávislú analýzu e, výhod a e, rizík, aby sme zabezpečili, že toto je najvhodnejší postup. Ďakujem, pán spravodajca. Ohľadom tohto programu výmena názorov umožnila uh, hovoriť o všeobecnom probléme a síce je to, sú to administratívne výdavky a výdavky na personál a to uh, bude vidno aj v iných programoch. Je to jedna z tém rozpočtového rokovania v ďalšom viacročnom finančnom rámci. Uh, musíme čo najviac znížiť výdavky v kategórii 5, ale teda okrem určitých minimálnych práhov už nemôžeme inteligentne vynakladať mm, operatívne prostriedky. To sa týka všetkých agentúr a všetkých politík. Čiže je tu riziko, že budeme mať príliš veľa všeobecných výdavkov administratívnych, ale aj to, že nebudeme mať dosť Hovoril som eh, s anglickým, s jedným anglickým sociológom, pánom Parkinsonom, ktorý po prvej svetovej vojne eh, hovoril o vývoji eh, v kráľovskom námorníctve a teda hovorím teda pod dozorom mojich britských kolegov. Počas, po vojne mal, mala kráľovské námorníctvo viac námorníkov, a viac funkcionárov ako počas vojny pretože tam boli bývalí bojovníci a, eh, a tak ďalej. A toto je problém, ktorý máme aj vo Francúzsku už niekoľko rokov. Policajné zložky majú viac zamestnancov v kanceláriách, eh, ktorí vyplňajú rôzne formuláre a robia rôzne overenia, ako priamo na uliciach, aby zabezpečili uh, E, napríklad bezpečnú premávku a bezpečnosť občanov a tak ďalej. A keď porovnáme vzdelávacie systémy členských krajín, tak sme veľmi prekvapení tým, že proporcia administratívnych pracovníkov v školstve sa pohybuje od 1 ku 2. A teda je tu riziko, že budeme mať príliš vysoké administratívne výdavky, ale aj riziko e, veľkých e, škrtov a teda, že sa znížia administratívne náklady, administratívne stavy na takú úroveň, že sa nám už nepodarí e, viesť a financovať politiku spokojným spôsobom. Takže toto je veľmi citlivá otázka a Musíme sa na ňu pozrieť zblízka, e, tak ako to povedal náš e, spravodajca pre spotrebiteľské programy. Pokiaľ ide o harmonogram, Termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 14. maj na poludne. Schválenie správy pána Fernandéša, to je 31. maj. Bude to naše stanovisko a hlasovanie za správu v IMCO, to je gestorský výbor, bude 20. júna pred plenárkou 12. septembra. Ďakujem spravodajcovi. A slovo dám pani Nejsky. k bodu číslo 11 a 12. Aj tu máme vydať stanovisko alebo názor eh, ako k výboru AFET práci výboru AFED. Pani Neinsky. Thank you very much, Mr. President. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. V prvom rade rada by som diskutovala o stanovisku k spoločnému vykonávajúcemu nariadeniu. Tu by som chcela poďakovať všetkým kolegom, ktorí boli zapojení do prípravy tohoto eh, dokumentu. Spoločné vykonávajúce pravidlá v oblasti eh, vonkajšej činnosti majú vytvoriť rámec pre implementáciu rozpočtu v tretich krajinách. Takýto rámec je úplne novým konceptom, v rámci ktorého pevne veríme, že budeme vedieť priniesť transparentnosť a konzistentnosť v oblasti výdavkov, ktoré sa používajú v oblasti vonkajšej činnosti. Každé 12. euro európskeho rozpočtu by malo byť vynaložené v súlade s európskymi pravidlami. Vonkajšia činnosť je špecifická Európska oblasť, ktorá požíva alebo bude požívať do istej miery isté výnimky z časti pravidel. Prečo je tomu tak? Vysvetlenie je veľmi jednoduché. Vonkajšia činnosť je veľmi odlišná od vnútorných politík, pretože slúži a zacieluje sa na odlišné ciele a dodávajú podporu za iných podmienok, než v porovnaní napríklad s regionálnym fondom na dané nariadenie obsahuje pravidlá, ktoré budú kontrolovať adekvátne využívanie fondov pre e, niekoľko nástrojov z vonkajšej činnosti. Je ich sedem. Z toho sú štyria geografické, to je nástroj geografickej podpory, ďalej to je nástroj európskeho susedstva, nástroj e, e, vstupovej pomoci a partnerský nástroj nástroj partnerstva. A potom sú tri tematické nástroje. Nástroj stability, európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva a nástroj pre jadrovú bezpečnosť a spoluprácu. Dovolte mi pripomenúť vám, že z rodičných dôvodov niečo, čo je v kapitole 4 v kapitola vonkajších výdavkov nie je predmetom prediskutovaného nariadenia, ako napríklad výdavky v oblasti spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky, služby pre vonkajšiu činnosť, fondu rozvoja, makrofinančnej pomoci a humanitnej pomoci. Navrh eh, komisie predklada myšlienku zjednodušenia a zjednodušenie a zároveň flexibilných rozhodujúcich procesov, ktoré umožnia e, svižnejšie schválenie e, finančných rozhodnutí e, ako priamú implementáciu európskej asistencie najmä pri urgentných situáciách. Dovolte mi preskúmať niekoľko bodov, ktoré sú dôležité z rozpočtového pohľadu. Prvým bodom je zjednodušenie jedno, jednotné, jednotné nariadenie dáva lepší e, prehľad, lepší riadenie finančných prahov a e, pre rôzne typológie asistencie, ktorú poskytujeme. Chcem vyzvať kolegov, ako je výbor AFET, aby ak dôjde k vážnym zmenám v nariadení alebo podnariadeniach, aby prijali unifikovaný, konzistentný a e, dôsledný nástroj stratégie pre všetky nástroje v prvom rade rozpočtové postupy ovplyvňujú e, rovnováhu v našich vonkajších aktivitách a cieľoch. E, predominantne sa to zabezpečuje so súladením iniciatív, ako je napríklad Euro 20 e, strategia do, do roku 2020, strategia v oblasti demokracie, vlády zákona, ochrany životného prostredia a konkurencie schopnosti. Ak nariadenie bude definované zo svojej podstate ako univerzálne, tak prečo máme články, ktoré sa týkajú len jednotlivých nástrojov? Chcela by som vašu pozornosť opriamiť na článok 6, 9, 10 a 11, ktoré vo všeobecnom prípade e, sa zaoberajú výnimkami a neposkytujú žiadnu predanú hodnotu k tomu, aby boli horizontálne alebo univerzálne v rámci spoločného rámca. Uvedomujeme si, že osobitné aspekty každého nástroja si žiadajú individuálne pravidlá a zároveň chceme silne vyzvať, aby tieto články boli umiestnené tam, kde je to nevyhnutné, v špecifických legislatívnych návrhoch ohľadom konkrétnych nástrojov, ku ktorému sú prepojené ako také spoločné vykonávajúce e, nariadenie by malo mať svoju eh, základnú ovplyvňujúcu úlohu v všetkých univerzálnych pravidlách v oblasti vonkajšej činnosti alebo tam, kde je nevyhnutné zosúľadiť všeobecné konanie a všetky situácie, kde dochádza k použitiu európskych spoločných prostriedkov. Rozdelenie ustanovení medzi dva základné dokumenty e, nezabezpečí e, žiadané zjednodušenie. Druhý bod, ktorý by som chcela povedať, sa týka využívania čísel. A celkový objem 121,8 miliardy eur v, v, v stabilizovaných cenách z roku 2011 má byť vynaložené e, na 4 geografické a 3 tematické nástroje. To predstavuje nárast o 17,6 e, v porovnaní so stabilnými cenami obdobie porovnávané s obdobím. A tu by som chcela odporúčiť, najmä čo sa týka vonkajšej činnosti, aby sme systematicky využívali stabilné ceny e, ako prístup, ktorý poskytuje lepšiu bázu pre porovnávanie, najmä v rámci viacročných finančných rámcov. Čo sa týka viacročného finančného rámca, e, tak ten má samozrejme oveľa dlhší horizont než to, na čo sme zvyknutí v rámci každoročnej rozpočtovej procedúry rozhodne sa rozhodne um, sami seba oklameme, ak sa zbavíme, ak nezoberieme do úvahy akumulovanú infláciu za 7 rokov, rokovania ohľadom konkrétnych číslach práve toto nebrali do úvahy. Okrem toho, takéto diskusie a debaty by nemali byť čisto introspektívne, mali by brať do úvahy vývoj, ku ktorému dochádza na makroúrovni. Tu sa ciele mohli trochu zmeniť. E, zmenili sa teda podmienky, je tu viac krajín zahrnutých do financovania a na, úroveň, na úrovni konečných príjemcov, aký kumulatívny rast obdobie porovnávané s obdobím, ako do akej miery príjemci zlepšili svoju e, kapacitu príjmania prostriedkov alebo zhoršili a tak ďalej a tak ďalej. Hovorím o takých typoch ostatných relevantných matíc Možno by komisia, možno komisia má také neformálne projekcie a čísla, ale rada by som odporúčila, aby sa tieto čísla stali oficiálne súčasťou plánovacieho procesu, najmä v svetle eh, nadchádzajúcich eh, rokovaní ohľadom konkrétnych čísel. Ehm, odôvodnenie na báze presných čísel a presných údajov je jediným odôvodneným argumentom, najmä v situáciách, kde my ako parlament častokrát veľmi radi ustúpime, tak aby sme ochránili iné interné výdavky. Tretí bod, ktorý by som chcela povedať, sa týka spoločného, spoločného podávania správa hodnotenia. Tu som e, predstavila nový návrh textu, a síce, aby komisia v strednodobom horizonte pripravila dokument, ktorý poskytne konsolidované informácie o všetkom financovaní, ktoré je spravované a e, ovplyvňované týmto nariadením a potenciálne o všetkom externom financovaní e, v rámci e, daného obdobia a nemôže to byť obmedzené len na výdavky z kapitoly 4. Táto, tá, tento dokument by mal poskytnúť rozdelenie výdavkov e, okrem iného aj podľa jednotlivých krajín, podľa využívania fondov, podľa využívania konkrétnych finančných nástrojov, podľa úrovne záväzkov a platieb a participácie partnerov. Takáto správa by slúžila viacerým cieľom. Najdôležitejším z nich ako rozpočtovému orgánu sú prvom rade transparentnosť ohľadom toho, kam, kde a akým spôsobom sú vynakladané európske prostriedky, zároveň zlepšenie kvality, dohľadu a komplementárnosti a súladu v rámci všetkých finančných eh, analýz. Len jeden príklad za všetky krajiny na západnom Balkáne môžu čerpať prostriedky z predvstupovej e, pomoci, z nástroja makrofinančnej pomoci, nástroja pre odozvu na krízy alebo odpovede krízam a ďalšie európske fondy. Osobitnú pozornosť e, by som venovala aj podunajskej stratégii. Teraz si predstavte ďalších 130 krajín, ktoré pravdepodobne môžu využívať finančnú podporu z rôznych zdrojov. A nemá žiadny zmysel, aby sme dostávali takéto informácie. Štvrtý bod, ktorý by som chcela povedať, sa týka e, definície urgentnosti. To je ďalšia téma, na ktorú by som chcela upriamiť vašu pozornosť. To je práve otázka viacnásobných definícií urgentnosti, najmä v textu, kde je nevyhnutné túto definíciu spresniť, tak aby sme zlepšili mieru právnej istoty hodnom toho, kedy a akým spôsobom Európska únia môže a musí reagovať na krízy vo svete. Musíme zabezpečiť, aby len udalosti, ktoré sú jednoznačné, jednoznačne môžu byť definované ako urgentné, aby len tie boli predmetom zjednodušených postupov a ľahšieho rozhodovania. V neposlednom rade ide o inovatívny finančný nástroj kým finančné nástroje Európskej únie nemajú byť zamerané na nahrádzanie e, finančných nástrojov členských štátov, súkromného financovania alebo inej e, finančnej intervencie, komisia by mala zabezpečiť e, konzistentnosť a zároveň komplementárne financovanie, tak aby vytvorila rozpočtové synergie tým, že bude koncentrovať zdroje a zároveň zapájať expertizu partnerov. Inovatívne finančné nástroje môžu mať multiplikačný dopad na európsky rozpočet tým, že uľahčia a prilákajú iné verejné verejné alebo súkromné financovanie pre projekty európskeho záujmu, ale tak by sa nemalo robiť za e, cenu adekvátneho a správneho používania európskych fondov. A práve preto je veľmi dôležité, aby finančná páka e, nemohla ovplyvniť najlepšie postupy v oblasti finančného riadenia a keď referenčným bodom by malo byť vždy finančné nariadenie. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Merci, madame la rapporteur. Ďakujem pani spravodajkyňa Maria Muñoz. Voilà, Muniz, avec un I. Muniz je moje meno. Ďakujem a ďakujem pani Nejevskej za jej správu, ktorá je veľmi zaujímavá, ktorá odráža komplexnosť horizontálneho nástroja eh, pre tieto spoločné prvky. Samozrejme, je veľmi ťažké nájsť tieto spoločné prvky. Ja súhlasím prakticky so všetkým, eh, čo spravodajky nepovedala, ale mám niekoľko pochybností a rada by som eh, niektoré veci, aby ste mi objasnili. V prvom rade Organizácie občianskej spoločnosti, odbory a malé a stredné podniky sú spomenuté, sú eh, spomenuté v stručnom odôvodnení, ako aj eh, v eh, dokumente komisie v, pri revízii finančného nariadenia. Hovorí sa tu o potrebe zaangažovania občianskej spoločnosti, ale toto eh, je spomenuté len v tej dôvodovej správe, ale nie v jednotlivých ustanoveniach. A myslím si, že by sa to malo spomenúť a malo by sa vlastne odkázať na organizácie občianskej spoločnosti, eh, ktoré eh, môžu mať nárok na takéto fondy a pri niektorých nástrojoch sa aj spomínajú, napríklad nástroj susedstva a nástroj predstupovej politiky. A Taktiež e, sa spomína nástroj pre ľudské práva a myslím si, že by sa to malo spomenúť v horizontálnom nástroji alebo e, v tomto spoločnom vykonávancom nariadení. E, po druhé, snažite sa o dobrú rovnováhu a o zosúladenie v cieľov vnútornej a vonkajšej politiky, tak aby došlo k väčšej koherentnosti medzi politikami Európskej únie. A v tomto zmysle sa veľmi dobre spomína Stratégia 2020, demokracia, právny štát, ľudské práva, ochrana životného prostredia a tak ďalej, čo sú e, prvky, ktoré majú vnútorný aj vonkajší rozmer. A myslím si, že preto by bolo treba spomenúť aj znižovanie chudoby, pretože na to odkazuje aj, aj stratégia Európa 2020 a niektoré ďalšie nástroje, eh, v ktorých sa eh, snažíte hľadať spoločné prvky. Pokiaľ ide o nástroj pre ľudské práva, myslím, stanovuje sa, že je možné, aby to bolo financované z fondov, aby z fondov Európskej únie bol eh, financovaný vysoký komisár OSN pre eh, ľudské práva. Myslím si, že by bolo treba kontrolovať, akým spôsobom eh, sa financuje tento úrad vysokého komisára a e, hovoríte to aj vo svojich e, návrhoch, povedali ste to aj teraz, e, že ste proti tomu, aby boli špecifické ustanovenia pre každý jeden nástroj v týchto článkoch 6, 9, 10 a 11. A ja by som chcela povedať, že špecifické ustanovenia sa týkajú kritérií zvoliteľnosti alebo nárokovateľnosti pre jednotlivé výzvy, pre tendre, pre výzvy k financovaniu jednotlivých podnikov a keďže toto sú rôzne nástroje, musia tu byť rôzne podmienky, pretože tie podmienky pre jednotlivé e, spoločnosti sú odlišné, aj tie spoločnosti samotné sú odlišné a preto si myslím, že by malo byť jasné, že tieto nástroje majú e, rôznym, form, rôznym spôsobom e, robia výzvy na predkladanie návrhov alebo žiadostí o financie Myslím si, že celkovo táto správa je veľmi dobrá, aj keď e, doložíme niektoré pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne, pani Brantner. Áno, ďakujem pekne. E, ďakujem správodajkyni za veľmi dobrý návrh. Rada by som spomenula to, čo ste povedali ohľadom zlepšenia monitoringu. E, práve som prišla z AFETu, kde sme mali vyp- počutie o, o nástroj pre stabilitu, o, kde sa vlastne tí, keď projekt hodnotia tí, ktorí ten projekt aj robia. A to je naozaj, myslím, veľmi zaujímavé e, v úvodzovkách a e, tiež e, konzistentnosť, e, koherentnosť tohto programu musíme zabezpečiť, aby tu sa neprekrývali niektoré oblasti, pretože vždy pri každom nástroji bola snaha rozširovať rozsah pôsobnosti a myslím si, že keď budeme mať tieto nástroje spolu, tak musíme naozaj zaručiť, že tam nebudú nejaké presahy Spomenuli ste aj potrebu definovať tú urgentnosť krízy. Myslím si, že musíme postupovať veľmi opatrne, pretože sú tu rôzne krízy, napríklad krízy, ktoré nemôžeme predvídať. E, to sú prírodné katastrofy, možno hurikány, e, povodne, neviete ich predvídať. Tam treba konať veľmi rýchlo a v tomto zmysle samozrejme tá humanitárna pomoc, ktorá tam ide, musí byť veľmi flexibilná. A potom sú politické krízy, ktoré niekedy človek môže povedať, že sa dajú predvídať, takže napríklad je nejaká občianská vojna a človek môže povedať, že máme tu ten núdzový balík pre Sýriu, a, ale v podstate dá sa povedať, že áno, to sa dalo predvídať, pretože tam už rok zúrila občianská vojna. A väčšinou komisia aj e, služba pre vonkajšiu činnosť je trošku limitovaná, respektíve e, vidí tú krízu až vtedy, e, keď už je dosť neskoro, napríklad tesne pred nejakou e, občianskou vojnou. A ja si myslím, že tie peniaze by tam mali ísť ešte v nejakej skoršej fáze, nie keď ten stav je už nezvrátiteľný. Myslím si, že by to bolo lacnejšie konať skôr, než takto neskoro, keď už ľudské životy sú ohrazené alebo dokonca ľudia zomierajú. Takže by sme tam mohli dodať možnosť pre prevenciu konfliktov, kde nie sú peniaze, pretože to sa nedá e, programovať. A myslím si, že samozrejme mal by tu byť koherentnejší prístup, ale mali by sme dávať pozor na to, aby sme neboli príliš striktní, príliš obmedzení, aby sa to netýkalo len tých politických eh, kríz, keď už vlastne sú straty na životoch. Pretože častokrát takto sa to tak eh, vyklada, ale inak vám môžem zablahoželať a podporiť vaše návrhy. Merci. Ďakujem. Skutočne. A pani Neinsky to povedal, Áno, Helga Trupa má slovo. Ďakujem pekne, ale len som chcela dodať jeden bod k správe pani Nevskej, pretože je to už v programe a to je otázka udržateľnosti vzdelávania, pretože 2% rozpočtu je vyčlenených pre tzv. program Erasmus pre všetkých bez ohľadu na to, či to bude trvať alebo nie, ale myslím si, že tu naozaj ide o šance mladých ľudí, aby mali lepšie príležitosti pre vzdelávanie, e, zamestnanie v rôznych oblastiach a musíme e, myslieť na to, že je to budúca investícia a mať na zreteli, že je to dôležitá súčasť tohto nástroja predstupovej pomoci a rada by som bola, keby sme mohli urobiť viac, pretože je jasné, že v rámci EÚ a tiež v krajinách, ktoré sú vstúpiť do EÚ, máme e, veľa problémov, pretože je, pod, je tu treba podporiť to vzdelávanie a myslím si, že tej podpory pre vzdelávanie nikdy nie je dosť. Ja. Helga? aby som sa vrátil k tomu, čo povedala pani Brantner. Krízy sa nedajú predvídať, niektoré zasa sa dajú. A pani Nensky má veľkú skúsenosť so zahraničnou politikou zo svojej krajiny a mm, prešla veľmi ťažkým obdobím v svojej krajine, ako aj ťažkým obdobím pre Balkán, juhoslovanskou tragédiou. Táto bola predvídateľná a oznámená. Niektorými aktérmi mali, máme medzi nami chorvátskych pozorovateľov, slovinských kolegov a čoskoro aj ostatných eh, eh, kolegov z republik, ktoré vzýšli z eh, juhoslovanskej tragédie. Sudán, Vieme a vedeli sme, že od 9. júla 2011 bude tu vážny, e, vážna vojenská hrozba, pretože to bol dátum v rámci medzinárodnej dohody vybratý pre referendum, o ktorom sme vedeli, že povedie k rozdeleniu Sudánu na južný a severný. A my sme upozorňovali pani Ashton viac mesiacov predtým, na to, že aj Kobu uh, hovorila o týchto rizikách. A toto je vec, kde sa nám nepodarilo veci zmeniť. Uh, niektoré krízy sú neočakávané, napríklad arabská jar. Nikto si to nevedel predstaviť. Na druhej strane ale niekedy vieme vopred, že je riziko krízy Niektoré veci závisia od diplomatov, niektoré závisia od AFETu a niektoré závisia od rozpočtového výboru. Aby sme mohli zmobilizovať nástroje, mali e, k dispozícii prostriedky. V rámci nariadenia existuje možnosť využívať transfery a prevody tak, aby nevznikali byrokratické prekážky, ktoré by bránili zásahom, tak ako to povedala pani Brantner, aby sme včas e, zachránili ľudské životy, zabránili vážnym krízam a tieto sú potom veľmi drahé, jednak e, v finančnej oblasti, ako aj v oblasti ľudského utrpenia. E, pani Nensky, chcete reagovať alebo chcete hneď predstaviť vašu druhú správu? Sorry, maybe just a few comments. Ospravedlňujem sa len možno pár poznámkov na Margo, poznámok na Margo toho, čo hovorili kolegovia, čo poukázali. Tak prvá reakcia sa týka občianskej spoločnosti a úlohy, ktorú má občianská spoločnosť, tak tu s tým plne súhlasím. Súhlasím s tým, čo bolo povedané a zároveň by som privítala akýkoľvek návrhy v tomto smere. E, čo sa týka ľudských práv a chudoby, tak tu sa snažím byť naozaj veľmi stručná. Toto je forma zosúľaďovania ktorá by mala byť robená aktívne na pôde výboru AFED a nie nevyhnutne len rozpočtovo. To samozrejme sa nachádza aj v strategickom pláne Európskej únie do roku 2020, ale možno by sme sa mali skôr sústrediť na, na rozpočtové aspekty a to by sa mohlo robiť na pôde výboru AFED. Tie články 6, 7, 8, 9 som proti tomu, aby sme to zahrňali do e, všeobecného nariadenia, ale e, toto môžeme robiť v každom z jedných z týchto nástrojov. Samostatne a nie v rámci spoločného nariadenia. Ďalej, čo sa týka monitoringu. To je dôvod, prečo som navrhovala strednodobú správu, ktorá by zahrňala aj informácie o financovaní vo všetkých nástrojoch a myslím si, že to by vyriešilo celý tento problém. Čo sa týka urgentnosti, tak e, iba jedna poznámka. Myslím si, že mali by sme byť opatrní, lebo zistíme, že viacnásobné definície e, vedú k rozpakom hľadom toho, kedy používať viacnásobné definície. A ďalej, čo sa týka Erasmu pre všetkých, tak to je nástroj IPA. Nemám, pro, nemám komentáre k udržateľnosti tohoto programu, ale skôr len ohľadom využitia percentu, percentuálneho pomeru. Sme nezachytili, čiže skôr si myslím, že toto by malo byť viac menej to, k čomu môže smerovať môj komentár ohľadom navrhovaných e, zmien a zároveň e, návrhov, ktoré predniesli moji kolegovia. No a na záver, ak nemám žiadne ďalšie poznámky, tak by som sa možno rada presnula k ďalšej správe. Touto správou je nástroj predstupovej pomoci IPA, toto nariadenie upravuje jeden z tých finančných nástrojov, ktoré sa nachádzajú v rámci e, spoločného implementačného nariadenia, konkrétne nástroja pre predstupovú pomoc. E, výhrady e, proti dizajnu veľkej politiky zachovávajú IPH ako jeden zo svojich hlavných finančných pilierov. Tu vidíme navrhovaný nárast vo financovaní IPA o 7,3 eh, v porovnaní s cenami z roku 2011 a to zároveň v porovnaní s požiadavkami na ďalšie finančné obdobie. To by malo zabezpečiť finančnú rovnováhu eh, a rovnováhu medzi dosiahnutím eh, prístupových kritérií, tak aby sme zároveň podporili socioekonomický vývoj v krajinách, kde sa nachádzajú koneční príjmatelia preto by som využila alebo ukázala na praktické použitie iných matric, e, nielen zvyšovania obdobia oproti obdobiu, ako som spomínala v mojom predchádzajúcom stanovisku hľadom e, spoločného e, spoločných pravidel pre implementáciu a vykonávanie. Tu by som chcela vyzvať komisiu, aby naplánovala stabilizáciu týchto prostriedkov pre každého konečného príjmateľa, berúc do úvahy nasledujúce body kumulatívny reálny rast HDP e, pre, pre rok 2007 až rok 2013 s výnimkou Chorvátska sa bude nachádzať medzi 10 a 30 percentami na konci obdobia, pričom e, financovanie per e, capita môže byť dôveryhodným indikátorom z iných dôvodov. Mali by sme zároveň využiť indikátory, ktoré merajú celkovú úroveň podpory v porovnaní s s hrubým domácim produktom daného príjmateľa a zároveň skúmajú eh, horizontálne externality eh, európskeho financovania. V tomto kontexte ako príjmateľia eh, tvoria, a príjmajú nevyhnutné politické princípy, ktoré sú silnými hnacími mechanizmy pre ekonomický blahobyt, môžu sa zdať rozumné, aby sme zmenili koncentráciu z per capita na rastové indikátory, aby sme poskytli praktické kvalitatívne zmeny. Tu chceme e, navrhnúť, že financovanie pre každého konečného príjmateľa by v numerických pojmoch nemalo byť väčšie ako kumulatívny rast HDP v danom období v porovnávaní jedného obdobia s druhým. Dovolte mi poznamenať, že počet krajín, ktoré majú prístup k financovaniam z budúcich nástrojov, sa znížil na 8 a to s, postup, s pristúpením Chorvátska, čo môže potenciálne zmeniť e, komparatívnu distribúciu v rámci dostupného e, zdroja financovania z pohľadu konečných príjmateľov, to uľahčuje ich prístup k týmto prostriedkom. Ak by sme sa mali pozrieť na maticu, ktorá skúma zmeny v dostupných prostriedkoch v e, IP, pre IPA ako také a explicitne by sme vylúčili Chorvátsko z našich výpočtov, ukázalo by sa, že reálny nárast prostriedkov obdobie proti obdobiu by sa približoval 20%. Okrem toho, s navrhovanými zmenami v novom nástroje, no, nástroji všetci príjmatelia by mali prístup k financovaniu v politických oblastiach sústredujúce na socioekonomický rozvoj, ktorý v minulosti bol pre nich nedostupný a súvisel so štatútom kandidátskej krajiny. Toto by malo byť vnímané ako technická zmena keďže potenciálni kandidáti ešte stále majú spôsoby, ako získať prístupy k takýmto fondom. Ale rada by som poukázala na to, že tento krok by prirodzene vytvoril väčšiu mieru súťaže o dané prostriedky v rámci danej eh, politickej oblasti a zároveň môže potenciálne zmeniť úroveň prístupnosti týchto fondov pre niektorých konečných príjimateľov. Okrem toho, ako výsledok e, zlepšenej e, inštitucionálnej administratívnej kapacity príjimateľov nadvezujúc na pozitívne výsledky príjmania e, financovania z IPA 1, tieto krajiny budú môcť začať absorbovať finančné prostriedky vo väčšej miere čo môže viesť k väčšiemu dopytu po týchto prostriedkoch a zároveň môže dôjsť k posúvaniu do prvých rokov počas nadchádzajúceho obdobia to mení prístup e, k posilňovaniu e, financovania a možno aj vzájomnému vylúčovaniu. A tu by som rada videla väčšiu kauzalitu v argumentácii e, komisie skôr, ako sa pripravíme na konkrétne čísla a rokovania. Zároveň by som rada vyzvala, aby tento rozvoj nepredvídal alebo nevylúčoval akéhokoľvek príjmateľa z prístupnosti týchto prostriedkov z dôvodu obmedzeného, obmedzenej kapacity európskych prostriedkov, najmä v oblasti budovania inštitúcií. Rada by som iba zhrnula niektoré nedostatky tohoto návrhu, na ktoré som sa sústredila kým viacero z týchto nástrojov, ktoré sú navrhované, sa upravujú, uberajú správnym smerom. zdroje IPH musia byť zosúladenejšie, efektívnejšie a homogénejšie. Je tu niekoľko aspektov legislatívneho návrhu, ktoré nie sú uspokojivo pokryté a vzbudzujú ďalšie obavy. Prvým je e, výkonnostná rezerva. Pričom, ako, ako, ako ukazuje vysvetľujúce memorandum, táto rezerva vo výkonnosti by bola vítaná a zároveň by tu mali byť stimuly, ktoré budú zvyšovať celkovú výkonnosť. Nemáme tu žiaden legislatívny text, ktorý by priamo podporoval túto myšlienku. E, navrhujem text, ktorý by mal zabezpečiť to, že na základe plného dohľadu rozpočtového orgánu zabezpečíme adekvátne zapojenie Európskeho parlamentu pri podporovaní a motivovaní e, napredovania v rámci krajín príjimateľskej skupiny. Hoci som presvedčená, že takéto stimuly v oblasti štruktúralnej podpory mali byť založené na konkrétnych a špecifických indikátoroch, zároveň si uvedomujem, že úspešnosť celkovej rozpočtovej podpory nemusí byť jednoduchá na meranie. A druhým bodom, je zosúľaďovanie. Zosúľaďovanie z jednotlivých cieľov v rámci európskej internej politiky by malo byť veľmi pozorne prepojené s politikou rozširovania, tak aby sme zobrali do úvahy zacielenú rozpočtovú podporu a vytvárali dlhodobé, e, navzájom sa podporujúce benefity. A to v súlade so všeobecným nariadením o implementácii prostriedkov. Navrhujem, aby tento program zosúľaďovania sa opieral o ciele e, programu EU 2020, e, z ktorých niektoré môžu Eh, podporiť eh, zosúľaďovanie vlády zákona, demokracie, ľudských práv a ochrany životného prostredia. Tretím bodom, je, tretím bodom sú ciele a kritéria. Eh, definície kritérií a cieľov pre finančnú pomoc by mali byť vždy predmetom jasných, špecifických, transparentných indikátorov. Okrem toho, okrem navrhovaných indikátorov v nariadení, by som rada navrhla aj rozšírenie o inštitucionálnu absorpčnú kapacitu, fiskálnu stabilitu, hospodárskú správu ako ďalšie prvky e, tohoto, tohoto sumáru jednotlivých kritérií. Štvrtým bodom je konzistentnosť. Potrebujeme zabezpečiť koordináciu a konzistentnosť a zároveň synergiu medzi, na operačnej strane medzi dostupnými eh, vonkajšími a vnútornými prostriedkami pre IPA a ich konečných príjimateľov. V tomto kontexte, kým si uvedomujeme, že tieto benefity, ktoré vyplývajú z, finančného, eh, z finančnej páky, využívania inovatívnych finančných nástrojov, akým je napríklad maximalizácia dostupnosti týchto projektov eh, tým, že budeme kumulovať fondy a prostriedky z jednotlivých fondov, Členské štáty prostredníctvom finančných inštitúcií by mali tiež uznať to, že využívanie európskych fondov by malo byť vždy spravované najlepšími postupmi a pravidlami, tak ako to je vytýčené vo finančnom nariadení a zároveň v spoločnom vykonávacom nariadení. A chápem to tak, že investičný rámec pre Západný Balkán bol veľmi úspešnou iniciatívou pri, e, pri priťahovaní, spájaní a kumulovaní podpory do prioritných oblastí. Rada by som odporúčila, aby sme ďalej pokračovali v donorskom dialógu a vytvárali udržateľné štruktúry pre koordináciu pomoci a jej správu, tam, kde to je nevyhnutné, e, v duchu, e, v duchu investičného rámca pre Západný Balkán. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne pani spravodajkyňa. Joran Ferm má slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne spravodajkyni, ako aj komisii, pretože si myslíme, že názor pre programy PAD 2 ide správnym smerom, rovnako aj od komisie, ako aj od spravodajkyne, ale mám tu niekoľko bodov, myslím si, že o nich musíme viac diskutovať a predložíme niekoľko návrhov. E, tiež Máme isté čerstvé dojmy z delegácie e, do Turecka minulý týždeň, ktorý viedol Jean-Luc Durand a e, poskytlo nám to veľa zaujímavých, užitočných kontaktov a informácií a myslím si, že niektoré by mali byť zohľadnené aj v tomto dokumente. E, úplne súhlasíme s tým, že nový program IPA musí byť flexibilný. Je to teraz 5 rôznych um, tém alebo okruhov a myslím si, že musíme byť flexibilnejší, e, ale nejde tu, nejde to iba o flexibilitu pre príjimateľov, ale aj pre, e, respektíve pre účinnosť pre príjimateľov, ale aj efektivitu pre Európsku úniu. E, zjednodušenie je takisto ako aj pri ostatných, ostatnom európskom financovaní je veľmi dôležitá dôležité. Napríklad financovanie pre e, miestne regionálne orgány. E, poskytovanie informácií všetkým zainteresovaným stranám. Dôležitá je koordinácia donorov, e, koordinácia medzi nástrojom IPA členské štáty, ktorí niekedy priamo e, financujú e, projekty, ale aj ďalší donory, napríklad ako je Svetová banka. Potrebujeme nájsť spôsob, akým sa vyhnúť nedostatkom a presahom, pretože obidve veci teraz existujú a je dôležité. E, je to tu tiež spomenuté spravodajkyňou, ale možno by sme chceli zajsť trošku ďalej a rozvinutú, e, rozvinuto predložiť možno aj viac pozmeňujúcich návrhov, pokiaľ ide o význam medzi donor, donorského dialógu, pretože inak e, tu bude riziko neefektivity. E, po druhé, podpora občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov toto musíme mať vždy na zrateli, či už ideme do Turecka, na Západný Balkán alebo akýkoľvek iné príjimateľské krajiny. Je veľmi dôležité, aby sme zlepšovali kapacity na miestnej a regionálnej úrovne pre pracovný trh, e, organizácie e, občianskej spoločnosti, sociálnych partnerov. S mnohými sme sa stretli v Turecku. A toto je jedna z veľ, jeden z veľkých rozdielov medzi Tureckom alebo krajinami Západného Balkánu a medzi nami. Nie je tam žiadna štruktúra alebo žiadna skutočná stratégia pre zlepšenie tej občianskej spoločnosti, ale to musíme aj robiť. Financovanie e, občianskej spoločnosti, no už veľakrát oni e, berú ako iba také omrvinky a my musíme nájsť nejakú stratégiu, aby sme dosiahli udržateľnejšie, dlhodobejšie financovanie sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti. Viem, že sú organizácie, aké boli e, aj spomenuté a ktoré majú ist respektíve ktoré povedali, že e, isté percento IPA, e, financovanie IPA by malo ísť pre občianskú spoločnosť. My sa určite na to musíme pozrieť, pretože toto je nesmierne dôležité. Po tretie, finančné nástroje. Toto je naozaj veľmi relevantné, pretože nie je možné, aby e, e, fond EU e, financoval všetko, aby sme sa zamerali aj na infraštruktúru a mali sme mať aj, aby sme tam mali aj tie financie, napríklad pre posilňovanie kapacít pre občianskú spoločnosť. Ak toto chceme dosiahnuť, tak potrebujeme viac financí, potrebujeme väčší, väčší objem a myslím si, že viac menej s tým môžeme súhlasiť. E, po štvrté, e, sociálny prvok alebo zložka v programe IPA. Keď hovoríme o perspektívach stratégie Európa 2020, nesmieme zabúdať na to, že tam nejde iba o fyzických investíciách, o rastie a zamestnanosti, ale je tu aj sociálny rozmer a inklúzia. To je nesmierne dôležité. Keď sa pozrieme na väčšinu príjimateľských krajín, Turecko je jeden príklad, ale aj Západný Balkán. Jeden z hlavných problémov nie je ten celkový rast, pretože úroveň rastu v Turecku je druhý najvyšší po Číne na svete ale sú tam veľké rozdiely medzi e, časťami krajiny, krajiny, ktoré rastú a tými, ktoré nie. Preto potrebujeme brať do úvahy tú sociálnu e, zložku, e, to, čo by riešilo znevýhodnené regióny. Po piate, podpora rozpočtu, alebo rozpočtová podpora. Rozpočtová podpora e, by si mala vyžadovať menej administratívy. Samozrejme, s tým nemáme problém. Už sme e, v našom výbere o tomto mali správu, ale v tomto prípade si musíme byť tiež vedomí, že to musí sprevádzať, e, musia sprevádzať silné protikorupčné opatrenia, jasné štandardy a modely, ako riešiť tieto prípady. Spravodajkyňa spomenula mnohé technické, politické podmienky, um, pomoc založená na výkonnosti, pomoc uh, respektíve financie na hlavu a tak ďalej. A my sme vlastne diskriminovaní, pretože na hlavu dostávame menej než ďalší Eh, príjimatelia. Samozrejme, Turecko je 10 krát väčšie než ďalší príjimatelia a to by, malo mať, to by malo obrovský dopad na rozpočet, ak by sme eh, to financovanie, eh, tá pomoc Turecka by bola na rovnaké úrovni ako pre ostatných, takže možno by sme sa mali na tieto podmienky pozrieť. Ale je tu niekoľko vecí, ktoré sú veľmi ťažké a kontroverzné. A nielen pokiaľ ide o IPA, lebo máme rovnaký problém aj pre naše kohezné financovanie, e, diskusie o rezerve, o makrofinančná e, kondicionalita. E, s tým máme problém aj v našich programoch. Na to by sme sa mali teda pozrieť. Neviem, či by sme súhlasili s touto makroekonomickou podmienečnosťou, ako navrhuje pani spravodajkyňa. A nakoniec už mnoho e, rokov pracujeme na prípravných akciách, na pilotných projektoch, na um, obnovu kultúrneho bohatstva v konfliktných oblastiach. Myslím si, že je dôležité, aby tieto projekty, e, ktoré boli, e, ktoré boli úspešné, tieto mm, pilotné projekty, prípravné akcie, no už a teraz je čas, aby sme zahrnuli financovanie tohto kultúrneho bohatstva v konfliktných oblastiach tiež do tohto programu, pretože je to dôležité pre zmieranie konfliktných skupín. Ak nám dokážeme, že je možné napríklad e, e, mať podporu e, obnovy e, kostola a zároveň aj mešity, napríklad v Bosne, je to veľmi dôležité pre zmierenie tých, e, tých národov. A myslím si, že by sme tu mali to špecifické formulovať e, ako e, špecifikum, e, špecifickú nárokovateľnosť e, alebo oprávnenú položku budúcnosti. Niektoré možno moje návrhy môžu byť isté kontroverzné, respektíve mám isté výhrady, ale určite sa k tomuto ešte vrátime. Ďakujem, pán kolega, za váš príspevok. Áno, pán Popovač. Ešte to využijem, aby som vás privítal na tomto prvom stretnutí, na ktorom sa zúčastňujete. Vy ste pozorovateľom z Chorvátska. Ďakujem, pán predseda. Rád by som povedal iba niekoľko slov na základe chorvátskej skúsenosti s programom IPA v súvislosti s otázkou zjednodušovania medzinárodnej spolupráce alebo cezhraničnej spolupráce a Erasmu pre všetkých. Zjednodušovanie je skutočne dôležitá otázka z mnohých hľadisk, nielen z hľadiska mimovládnych organizácií, ale aj z pohľadu miestnych komunít, miest a obcí, ktoré v mnohých prípadoch sú v zúfalej situácii mnohokrát e, nie sú schopní e, sa zúčastňovať na programoch alebo žiadať o pomoc a to sme zažili v Chorvátsku, to môžeme očakávať aj v ďalších krajinách, v Macedónsku, v Čiernej hore, e, v Srbsku, v Kosove a tak ďalej. A musíme to predvídať a nájsť spôsob, ako to zmeniť, aby sme poskytli podmienky pre tých, ktorí sú možno v takej veľmi zúfalej situácii, aby mohli využiť programy a financie z IPA. Po druhé, cezhraničná spolupráca, ktorá môže byť prepojená na ten prvý e, bod, to je veľmi dôležité pre zmierenie medzi národmi, e, ktoré v 90. rokoch a na, niektoré aj na začiatku toho roku 2000 boli v otvorenom vojnovom konflikte. Keďže mnohé tieto oblasti pozdĺž hraníc sú E, sú znevýhodnené alebo nie sú dostatočne rozvinuté, my podporujeme ce projekty cezhraničnej pomoci ako dôležitý, dôležitú zložku programu IPA, predovšetkým e, v, v krajinách bývalej Jugoslávie. A teraz otázka vzdelávania som pôvodom profesor na univerzite v Záhrebe a e, videli sme, že udržateľnosť vzdelávania od základnej školy až po e, až po vysokú školu, respektíve možno tá kvalita sa zhoršuje z roka na rok. Tá kvalita, ale aj prístup e, je ohrozený. A ja preto vítam rozhodnutie vyčleniť 2 financií pre Erasmus pre všetkých. Ale je to niečo, čo by malo byť revidované a ak by to bolo možné, zvýšiť toto percento. Ďakujem, pán predseda. Merci, mon cher collègue. Ďakujem, pán kolega. Pani Neňsky, chcete reagovať? E, ďakujem. Len veľmi stručne. V prvom rade sa chcem poďakovať Jorgovi za dôležitý nástroj. Ďakujem za vyjadrenia Ehm, myslím si, že v niektorých bodoch sme už dosiahli dohodu, keďže ehm, mali sme tu ehm, správu z vlastnej iniciatívy o roš- e, k rozšíreniu, tak vítam tvoje názory. Ako viem, vy budete hlasovať o tejto správe z vlastnej iniciatívy. My zoberieme do úvahy vaše návrhy a e, Chcem sa poďakovať kolegovi z Chorvátska, pretože väčšina tých vecí, ktoré ste spomenuli, ja to poznám aj z vlastnej skúsenosti a plne vás môžem v tom podporiť, je zjednodušovanie, e, cezhraničná spolupráca, respektíve projekt, cezhraničné projekty sú veľmi dôležité pre udržateľnosť celého procesu demokratizácie proeurópskej politiky na e, západnom Balkáne Balkáne. To viem aj z vlastnej skúsenosti. A ešte raz ďakujem všetkým za významné e, pripomienky. Ďakujem. ďakujem pani spravodajkyňa. Týmto dvom správam máme rovnaký harmonogram. Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 22. maj. Vidím, že niektorí sa už pripravili, aktív, niektorí sa už prakticky aktívne pripravujú, majú pripravené návrhy. 20. a 21. júna Správa pani Nejnsky. Bude sa nehlasovať v AFETE. A teda zrejme po letnej prestávke to pôjde do pléna. Takže ďakujem. Mm, dodržiavame časový plán a teraz prejdeme k hlasovaniu. Predtým, ako budeme hovoriť o správe pani Gresle a pána Riveliniho e, za prítomnosti našich, e, našich kolegov z Výboru pre rozpočtovú kontrolu, o chvíľu, o chvíľu by sa mali ku mne pripojiť, ale ešte predtým budeme hlasovať, e, teda prejdeme k bodom číslo 14 Máme tu dve žiadosti o e, transfer Európskej komisie k rozpočtu na rok 2012. Slovo dávam Franceske Balzany. Ďakujem. Požiadavka číslo 3. Um ehm, vyzýva k použitiu 1,1 milióna eur pre Európsky globalizačný fond pre technickú pomoc. To je pod tou hranicou 0,35 a ja by som vyzvala kolegov, aby hlasovali za tento transfer. A požiadavka číslo 5 tam je rezerva 2012 pre komitológiu, predovšetkým pre expertné skupiny. Dali sme túto čiastku do rezervy a požiadali sme komisiu, aby objasnila, čo presne chcú od týchto eh, expertných skupín v rámci komitológie aby sme potom mohli stiahnuť túto čiastku e, z rezervy, ale momentálne zatiaľ e, žiadame aby ste hlasovali proti. Ďakujem. Najskôr si to pres, preskúmame trojku a teraz pán Alvaro. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hab Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som presne nepochopil uh, kolegyňu Balzany, Mohli by ste konkretizovať tento prevod, pretože my by sme navrhli odmietnutie, pretože nedošlo k schváleniu správy, ktorá e, preto predstavovala základ. A neviem, možno, že som to správne nepochopil. Sú tu dva rozličné transfery, dva rozličné prevody. Pani Balzany, chcete to zopakovať, pretože pán Alvaro to nepochopil? Allora, sono due, due. Dobre, takže ešte raz to zopakujem. Číslo 3 a číslo 5. Navrhujem, aby sme hlasovali za číslo 3, ktoré sa týka využitia prevodu z Fondu pre prispôsobenie sa globalizácii, to je malá čiastka, pre technickú pomoc členským štátom, ktoré využívajú Fond pre prispôsobenie sa globalizácii, takže som za tento prevod. Ale pri prevode číslo 5 ide o stiahnutie e, čiastky, e, respektíve pardon, e, našej výhrady ohľadne komitológie a skupiny expertov a my sme hovorili komisii, že ako parlament stiahneme našu výhradu, ak nám komisia poskytne presné informácie o tom, aké skupiny expertov to budú a podľa mňa tieto informácie nie sú dostatočné a preto by som navrhovala, aby sme hlasovali proti Peťke. V poriadku, pán Alvaro, teraz už je to jasné. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobre, Takže e, pochopil som to správne, to je upokojujúce, pretože teraz môžem potvrdiť, že aspoň pri čísle 3 môžeme hlasova- budeme hlasovať proti tomu, e, pretože správa síce je prítomná, ale ešte na výbore sa o nej nehlasovalo. To znamená, že otázka, či tu budeme hlasovať o prevode bez toho, aby sme hlasovali o správe, ktorá je základom pre tento prevod, no už ja to považujem za nesprávne, aby sme teraz o tom hlasovali. Áno, máme pred sebou problém, ktorú sme sa mohli a mali vyhnúť, schváliť právny základ pred prevodom. Právny základ bude závisieť od pána Kozlovského, nemôžeme ho dnes schváliť. Nemusíme odhlasovať tento prevod, ale Naozaj sa tým veľmi napne časový limit a ticho by znamenalo súhlas a vo štvrtok toto obdobie vyprší táto lehota. Čiže je to výber princípu, buď rozpočtový výbor sa vysloví, vyjadrí, ak teda bude väčšina v komisii, vo, výboru, vo výbore za, že je za tento prevod, sa samotný princíp financovania programu technickej podpory, o tom sme hovorili pred chvíľočkou s pánom Kozlovským a je tu široký konsenzus a teda budeme hlasovať, alebo necháme uplynúť lehotu, čo znamená, že aj tak, keďže nie sme proti, tak to sa rovná súhlasu rozpočtového výboru. V každom prípade a celkom jednoznačne plátby budú vyplatené až po právnom rozhodnutí. Takže problém vyzerá takto. Náš správodajca je za to, aby sme dali e, plusko tomuto prevodu napriek tomuto harmonogramu, ktorý nie je dobrý a za ktorý sme zodpovední. Ja sa budem snažiť, aby sme sa v budúcnosti takejto situácii vyhli, pretože nie je príjemná. Čiže dv... kto je za prevo číslo 3? Ďakujem. Kto je proti? Sedem. Zdržal sa? Prevod je schválený. K prevodu číslo 5, teda uvoľnenie rezervy, spravodajca je proti. Kto je za? Nie je vás veľa. Kto je proti? Takže jedno, hlasne sme prevod e, neschválili a teda rezerva e, zostáva, pretože podľa spravodajcu ešte nemáme informácie, ktoré by boli dostatočné alebo uspokojivé. Ďakujem spravodajcovi, nie sú tu žiadne žiadosti o prevody, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie, takže môžeme prejsť k bodu číslo 16, Monika Holmajer. Monika, politika v oblasti nehnuteľnosti, navrhujete nejaké rozhodnutie? Vážený pán predseda, áno, chcela by som uh, predložiť návrh uh, najskôr k Domu európskej histórie. Dom európskej histórie mal svoje výšky a pády. A teda ako sme sa postavili k tejto téme v tomto výbore. Máte dokumenty e, parlamentu, ale sú tam odhady. Tak ako pokiaľ ide o náklady, ešte nemáme k dispozícii Mm, výzvy na predkladanie verejných ponúk a chceli by sme schváliť stanovisko koncom mája. A preto si myslím, by sme mali rozhodnúť, že e, vypracujeme stanovisko, budeme mať spolu spravodajcu, ktorý e, so mnou v tom bude súhlasiť, a, že by sme sa, a síce, že by sme sa chceli zhodnúť na tomto stanovisku, pretože chceme pozorne tento projekt sledovať alebo na ne dozerať. Čiže navrhujem, aby sme sa rozhodli, že vypracujeme stanovisko v štvrtok, pretože eh, by som sa chcela stretnúť ešte so spolu spravodajcami, aby sme mohli diskutovať podrobne. Takže koncom mája, inými slovami, na budúcom stretnutí, nie vo štvrtok, ale neskôr, by sme sa pozreli na časový harmonogram v poriadku, hovorí predseda, takže vy nám radíte, aby sme vypracovali stanovisko a potom by sme toto stanovisko neodovzdávali nie tento, ale na budúci týždeň. Mám dve žiadosti o slovo. George Lyon ako prvý. Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, len chcem vyjadriť svoju podporu návrhu Moniky. A síce, aby sme vypracovali stanovisko k tomuto návrhu po návšteve v budove KET v Luxemburgu. Musím povedať, že to pri, vyvádzalo niektoré otázky ohľadom toho, aké je, aké je riadenie nášho projektu a zároveň aká je schopnosť parlamentu načas dodržať svoje záväzky v oblasti rozpočtu a dodržať tým pádom aj cenu, ktorá bola dohodnutá. Objavil sa celý rad rôznych problémov a to vytvorilo isté obavy pre náš výbor a práve v tomto duchu je to v podobných fázach by ehm, sme sa to pozerali, rozpočtové výbory mali mal byť plne informovaný ohľadom rozpočtových otázok. My nemáme spravovať ehm, rozpočet budovy, ale máme riadiť dopad na náš rozpočet a najmä toho, ako to má byť načasované, musíme zabezpečiť, aby sme dostali za naše peniaze adekvátnu kvalitu a e, zároveň musíme v tomto svetle tento projekt ehm, spravovať efektívnym spôsobom, tak aby nebol vystavený kritike. Bez pochyby tam, e, budú, e, tam bude nejaká kritika a práve preto plne podporujeme tento návrh a pevne verím, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu z výboru, tak aby sme to eh, dotiahli do eh, úrovne eh, stanoviska. Rozpočtový výbor bude v tomto smere veľmi aktívne zapojený z rozpočtového hľadiska, tak aby sme dokázali zabezpečiť to, že prostriedky budú adekvátne vynaložené, že projekt bude efektívne a udržateľným spôsobom riadený a spravovaný. Ďakujem, pani Brzobohatá. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne za slovo. Dovolte mi, aby som sa ako tieňová spravodajkynia vyjadrila predovšetkým k projektu Domu európskych dejín. Domnievam sa, že najmä ohľadom na dnešné úsporné rozpočty členských štátov e, Európskej únie každá takáto investícia musí byť veľmi opatrne zvážená a som preto rada, že náš výbor bol požiadaný o stanovisko s myšlienkou Domu európskej histórie. Súhlasím, ale predpokladám, že to nebude len miesto, kde návštevníci získajú výhľad do histórie, ale že to bude zároveň aj miestom vedeckého a výskumného e, procesu, kde bude možné študovať historické materiály na jednom mieste. Z pohľadu ekonóma ale tu vyvstáva celá rada rôznych otázok. Prvou otázkou je rekonštrukcia budovy. Som presvedčená, že je nutné e, túto budovu rekonštruovať, najmä čo sa týka likvidácie azbestu. Na druhej strane e, je tu uvažovaná dostavba ďalších poschodí a celkové rozšírenie budovy. Do konca marca 2012 mali byť hotové štúdie. No a tu sa chcem spýtať, či sú e, už k dispozícii, pretože na základe týchto štúdií by sme mali vedieť posúdiť, či táto dostavba je nevyhnutná, či by možno rekonštrukcia v súčasnom rozsahu nepostačovala. Druhou otázku je financovanie projektu, kde Európsky parlament by sa mal spolupodielať na celom tomto projekte s ďalšími európskymi inštitúciami v tomto e, smere by som zrada teda chcela spýtať, či Európsky parlament má už prísľub od Európskej komisie v tomto smere. Tu by som zrada odvolala našu správu ohľadom schváleného rozpočtu pre rok 2012, kde vítame prísľub predsedu Európskej komisie, ktorý vyjadril vo svojom liste z 28. E, septembra 2011, že tento projekt významným spôsobom e, prispeje a zabezpečí fungovanie domov európskych dejín. Myslím si, že táto otázka je naozaj veľmi komplexná a práve preto E, by sme mali spracovať písomné stanovisko nášho výboru a následne by sme o ňom mali diskutovať a hlasovať. Ďakujem, pán Hartong. Voorzitter, ik ben erg blij met het voorstel van mevrouw Holmeijer. Om... Ďakujem veľmi pekne za tento návrh a síce na návrh ohľadom toho, že by sme mali vypracovať e, stanovisko. Berúc do úvahy v akej situácii sa Európa dnes nachádza. Rozmýšľam nad tým, či by sme vôbec mali budovať e, dom európskych dejín. Ďakujem, pani Holmajer. Äh, ähm, Ďakujem veľmi pekne. Čo sa týka otázky pani kolegyne, na to môžem zodpovedať už teraz. Existuje v podstate postoj Európskej komisie, ktoré sa týka podielania sa na osobných nákladoch, či už zo strany komisie, ako aj zo strany Európskeho parlamentu a pán predseda Barozo to videl veľmi pozitívne, pozitívne. Z našej strany tu bola požiadavka toho, aby Dom európskych dejín nebol len čisto záležitosťou Európskeho parlamentu, ale e, skôr e, dejepis história e, povojnového obdobia, a najmä obdobie vzniku Európskej únie so všetkými súvisiacimi otázkami. To samozrejme zahrňa aj dejiny Európskej komisie, a nielen dejiny Európskeho parlamentu, no a práve preto Európska komisia sa už vyjadrila pozitívne ohľadom spolupodielania sa na tejto eh, iniciatíve a po druhé eh, som rád, eh, rada, že pán Hartung sa domnieva, že by sme mali spoločne odovzdať stanovisko, ale obávam sa, že naše stanoviska budú odlišné, najmä čo sa týka tohoto vzniku Európskeho domu. Ja naozaj poctivo priznávam, že po dlhých diskusiách s kolegami by som sa rada vyslovila za tento dom európskych dejín ide o to, aby sme to robili naozaj rozumným spôsobom a tak, aby sme sa sústredili na, na dobré vykonávanie tohoto projektu. <clears throat> No a k tomu samozrejme budeme mať ešte čas, aby sme mohli vyjasniť celý rad rôznych otázok, ktorým sa chceme venovať. Tam by sme veľmi detailne radi popísali, tak aby tento projekt mohol byť čo najpodrobnejšie rozplánovaný a rozpočtový výbor, e, čo sa týka plánovania budov Európskeho parlamentu, bude prizvaný. My sme poslanci, ktorí by mali byť veľmi presne informovaní, najmä čo sa týka e, toho, ako sú tieto budovy naprojektované. To je kompetencia nášho výboru a v tomto zmysle, pán predseda, by som bol rada, ak by sme sa mohli rozhodnúť, pretože E, vypracujeme písomné stanovisko. V poriadku, ďakujem. Myslím, že všetci súhlasíme so spravodajcom, e, že tieto dve dôležité témy e, že sa k nim musíme vyjadriť, musíme si ponechať dostatok času, nedáme naše stanovisko ani dnes večer, ani vo štvrtok, ale na budúcej schôdzi. Ďakujem a teraz prejdeme k hlasovaniu. Teda prešli sme hlasovanie a teraz máme posledný bod programu. Nie, prepačte, Monika. Prepačte, pán predseda, ale ešte je tu druhá téma. Montua je 30. Ako iste viete, budova Eastman nie je e, práve vo výbornom stave, takže Dom európskej histórie, e, zamestnanci, ktorí tam mm, budú, musia odísť z budovy. V tomto smere sú naozaj dôležité niektoré otázky, ktoré sa týkajú e, najmä toho, že naši spolupracovníci, naši kolegovia tam e, pracujú pri niecelkom vhodných podmienkach. Budova Eastman obsahuje obsahuje kanceláriu ombudsmana, zamestnancov účtovného dvora a zároveň dohľadá na osobné údaje, to je Montpellier 360, čiže časť je Výstmenový, časť je Montpellier 60, nájomná zmluva na Montoya 63 eh, stratí platnosť koncom roka 2012 a môžeme ju predložiť ešte na krátke obdobie, to bude snať možné, ale nakoniec budú odtiaľ zamestnanci musieť odísť, pretože v súčasnej dobe eh, tu máme nájomnú cenu 131 eur za meter štvorcový a potom ako ombudsman tiež aj zamestnanci účtovného dvora, tí neznašali plné náklady, ktoré tvoria nájom, oni platili len režine náklady, tak to všetko e, nebude len v režii parlamentu, ale je tu za potreby formulovať jednoznačný postoj Európskeho parlamentu. Do budúcnosti by to malo byť tak, že ombudsman rovnako ako aj Eh, úradník pre dohľad nad osobnými údajmi, aby oni znášali všetky náklady, ktoré spôsobujú, aby eh, neboli takýmto spôsobom nepriamo financovaní, takže tá šedivá zóna sa trochu eh, vyčistí, aspoň tá, ktorú máme v súčasnosti. No a ako sa ukázalo v prípade budovy Eastman, tak tá súčasná situácia už nie je únosná, pretože tie plochy v súčasnosti majú 5789 m štvorcových v Istmenovi a v Montpellier Eh, je to zhruba nejakých 7700 metrov štvorcových. No a náklady na budovu Montpellier sa odhadujú na 1 milión 164 tisíc eur. No a podiel, ktorý spada na jednotlivých partnerov, je teda znášaný aj týmito partnermi. No a takýmto spôsobom nevzniknú žiadne dodatočné náklady pre Európsky parlament. Jediné, čo my musíme zabezpečiť, sú bezpečnostné náklady, pretože to je jediné, čo nám zostáva, ak chceme chrániť našich pracovníkov v tejto budove. Vážený pán predseda, vážení spoluspravodajcovia, kolegovia, nebudem teraz eh, čítať jednotlivé čísla, pretože každý si ich môže prečítať na internete. Eh, v zásade treba povedať, že celkovo pre nás budú naše náklady viac ako 2 milióny eur. A budeme mať 21-ročnú e, zmluvu na využívanie priestorov, rovnako sme si nechali vypracovať posudky. Poviem to opatrne, tieto posudky nie sú veľmi prehľadné. No a tu by som chcela poskytnúť taký signál e, správe Európskeho parlamentu, tieto dobrozdania nie sú celkom prehľadné, pretože spôsob, teda zo spôsobu vytvorenia tohoto dokumentu není úplne jasné, akým spôsobom sa z toho odvíjajú naše vlastné náklady. E, my sme to naozaj hrozne komplikovane dopočítavali a práve preto tie náklady, ktoré tu sú e, zapísané, sú zároveň adekvátnym spôsobom vymenované. Nechcem to všetko komplikovane vysvetľovať, robili sme to e, sami, respektíve moji kolegovia to veľmi pozorne prepočítali a môžeme vychádzať z toho, že to je rozumná záležitosť do budúcna. Budeme mať e, v nadzemných podlažiach plochu cez 5000 m 2 v podzemí, cez 1000 m 2 a väčšina pracovníkov bude vo vlastných budovách Európskeho parlamentu a len vo veľmi malej časti to bude v budove Montoaje, respektíve v tej časti, ktorú sme už kúpili alebo ktorú sme e, prenajali od e, vlastníka budovy Efetimon. Tá budova bola postavená začiatkom 60. rokov, bola kompletne renovovaná a prvé sťahovanie pardon, a prvé preskúmanie podlahových krytín bolo pozitívne, objavil sa tu azbest, ale ten bol odstránený v roku 2010 a 2011. Parlament bude teda znášať náklady na bezpečnosť, no a už máme aj certifikát, že táto budova je bezpečná, že neobsahuje už žiaden azbest, no a tu by som rada odovzdala naše stanovisko za výbor, bolo by jazda vhodné, aby náš výbor odovzdal stanovisko, pretože zamestnanci z budovy Eastman už musia odísť, tá budova je naozaj veľmi schátralá. Ďakujem. Merci, madame. Ďakujem pani spravodajkyni, takže k tejto téme budova je, teda nemáme sa k tomu vyjadriť, George Lyon. Ja by som mohol súhlasiť s Monikou. Ale tu jedna otázka, ktorú by mohli parlamentné orgány objasniť. Podľa e, nového prenajmu tohto budovy uh, Science Monto uh, um, ombudsman a Mohli by ste prosím objasniť, koľko priestoru nebude využívaných a aké sú náklady na tento nevyužívaný priestor, pretože by bolo zaujímavé zistiť, aké sú náklady pre parlament za tento priestor, keďže inštitúcie platia všetky náklady, takže by bolo veľmi užitočné, keby sme túto informáciu dostali. Ďakujem. Chce niekto odpovedať na túto otázku? Nášho podpredsedu pani spravodajkyňa, vy máte odpoveď na všetko. No, strácam teraz trošku prehľad, ale môžem povedať, e, povedať, že ten podiel parlamentu je 22,8 to znamená 1 166 tisíc a podiel parlamentu bude znamenať 252 tisíc 62 a pri reži to bude cez 42 tisíc. To znamená asi teda 450 tisíc eur. Účtovný dvor 350 alebo cez 350 tisíc a takto sa rozdeľujú tieto náklady pre rôzne inštitúcie. Naše generálne riaditeľstvo je tu zastúpené, takže mohol by nám niekto upresniť e, odpoveď na otázku, ktorú položil nás podpredseda Lyon. Ďakujem pekne, pán predseda. Čísla, ktoré spravodajkynia práve prečítala, sú samozrejme správne. Približne je to 22 Eh, podlahovej plochy, ktorú bude využívať parlament a to sa približne rovná 350 tisícom eur, eur. Myslím si, že hovoríme o 35 radovo od Je tu nedostatok eh, kancelárskych priestorov v, Brusel, v Bruseli, teda som veľmi rád, že môžeme tam umiestniť 35 až 38 našich zamestnancov. Ďakujem. Ďakujem vám. A teda naša spravodajkyňa navrhuje, aby sme sa nevyjadrovali k budove Science Montoye. V poriadku, ďakujem. Na stretnutí 31. maja preskúmame stanovisko, tak ako zvyčajne, písomné o projekte k budove, budovy Eastman. Ďakujem a teraz navrhujem, aby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

Takže kolegovia, ďakujem pánovi predsedovi za to, že sem k nám prišiel na stretnutie rozpočtového výboru, ktoré je otvorené pre všetkých členov komis- výboru pre rozpočtovú kontrolu. V... Po dohode so všetkými spravodajcami sme sa rozhodli, že budeme mať túto výmenu názorov o rokovaní o finančnom nariadení Mali sme už mnohé stretnutia, myslím, že zajtra je ďalší trialog a je dôležité, aby sme vedeli presne, kde sa nachádzame, aby naše dva výbory boli dobre informované a aby všetci z vás, ktorí chcete klásť otázky alebo formulovať pripomienky pri tejto veľmi verejnej príležitosti, tak mohli aj urobiť. Inge, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Je zaražajúce, že predsedovia zajtra že pani Ivanová teda povedie rokovanie, pretože ženy majú určitý osobitný prístup, zvlášť pokiaľ ide o rozpočtové rokovania. Takže zajtra budeme mať to obzvlášť veľké potešenie a teda vy e, si necháte uniknúť takúto zásadnú udalosť. Urobil sa veľký pokrok, máme asi 14 ešte otvorených otázok, kde sú rozličné rozsahy a, a rozličné metódy sa používajú. Sú tu oblasti, kde Mm, sa nezhodneme na článku 66, kde rada sa musí rozhodnúť. My ako parlament jednoznačne sme urobili veľký pokrok a naďalej eh, máme veľmi srdečnú atmosféru spolupráce a preto sa na to musíme pozrieť, pretože zajtra budeme hovoriť o absolutóriu a to nebude také priateľské. Hoci vieme, že máme za úlohu, ktorá vyplýva zo zmluv, že musíme e, pristúpiť k tomuto absolutóriu. Uvidíme, ako proces bude prebiehať, ako to bude vyzerať e, vo finančných e, pravidlách a rada sa nechce, nechce ustúpiť. Komisia udeluje absolutórium, aspoň doteraz, a Ostatné orgány agentúry mm, robili, urobili určitú prácu, ktorú rada nechce akceptovať. To znamená, že budú súčasťou tej, e, toho procesu udelovania absolutória strany komisie. Takže zajtra uvidíme a budeme mať prístup dokumentom auditorov predložili sme pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí, že za určitých okolností by sme mali mať prístup k dôverným dokumentom a tento prístup je niečo, čo rada spochybňuje. Hoci sme sa zhodli na postupe, máte ešte v čerstvej pamäti prípad, ktorý riešil súdny dvor, kedy bežní občania získali prístup k tomuto právu a možno tiež e, členovia parlamentu by mohli mať takéto právo. Som si istý, že kolegovia tu rozhodnú, že budeme postupovať podobne a to, čo boli také obmedzenia, vždy sme sa zhodli na určitých podmedzeniach, ale tieto nakoniec padnú. A komisia sa uvedomuje, že by bolo lepšie, keby akceptovala naše návrhy, ako keď sa takéto prípady dostanú pred súd. Rada má priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o jej vlastnú múdrosť a rozvahu. Takže keď hovoríme o výsadách rozpočtového výboru, tak sa musíme pozrieť na to, aké sú pozostatky z konca roka a tie sa potom presunú na ďalší rok. A budeme zrejme sa o to sporiť. Potom EDF, Európsky rozvojový fond, tam sú dva návrhy, kde, ktoré sme predložili a budeme pokračovať v tejto práci. No a potom ešte piata téma. To je kľúčové pre tento výbor a síce je to rozpočet pre naliehavé situácie. Čo sa stane, ak sa nám nepodarí dohodnúť sa na rozpočtovom postupe? Kompromisný návrh, ktorý predložila komisia, je taký, že na 4 mesiace, že iba na 4 rozpočtové mesiace, že toto bude obdobie, kedy budeme mať e, tú provizornú dvanáctinu, ale musíme začať rokovaniami a e, rada to podporila. Musíme brať do úvahy všetky európske vlády, čiže e, toto je taký najhorší možný scenár. Je to pre nás veľmi dôležité mať stanovisko, na ktorom sa zhodneme. Parlament, e, komisia na našej strane, uvidíme, čo sa stane, článok 18. E, ešte raz, veľmi dobrý. Hovorí o tom, čo sa stane v prípade, že sú tu tie sankčné platby, pokuty, alebo dobrovoľné platby výrobcov tabaku napríklad e, Tu bol prípad chýbajúcich prostriedkov, ale toto je um, územie, ktorému sa rada vyhýba. Siedmy bod. Transfery. Ako to riešiť? Predložili sme pozmenujúce návrhy, ktoré hovoria o tom, aká snaha je spojená s transfermi Čiže ak potrebujeme prostriedky do určitých riadkov, tak e, všeobecne e, sa od nás žiada súhlas a my hovoríme, že nechceme takýto postup. My chceme vytvoriť 13. mesiac a v januári by sme ešte potom boli schopní robiť tieto prevody, čiže ponechať si rozpočtovú suverenitu a vyriešiť tento problém. Myslím si, že prístup komisie je veľmi oprávnený, rada bude musieť sa vyjadriť k tejto veci zajtra, budú musieť povedať, či áno alebo nie, budeme mať takýto 13. mesiac. Ak nebudú chcieť takýto mesiac, tak čo potom? Článok 30, to je môj obľúbený článok. Kto podpíše rozpočet, keď bude po všetkom? Zmluva hovorí, že je to predseda parlamentu. Keď som počúvala právnu službu rady celé hodiny, kde sa hovorilo o tom, že nemôžeme zmeniť zmluvu na základe rozpočtových nariadení. Oni žiadajú o zmenu. Aj tak niekto by to mal urobiť. Mala by tam, byť, mala by tam byť explicitná zmienka, kto to bude. Je tu ešte raz ten súdny prípad e, za rady, teda prípad pred súdnym dvorom. Je to teda veľmi ťažké, sú tu dve veci ktoré sú smiešné. Toto je na zajtra na programe. Článok 131, to je ďalší vážny bod. Ide o finančný, finančné nástroje. Otázkou je, či finančný nástroj sa môže nejak vyvinúť, alebo či sa môžu tieto prostriedky znovu použiť, pretože inak nemá tento nástroj veľký význam. Rada musí zaujať stanovisko, máme vynikajúci text, ďakujeme za kom- to komisii. Zvlášť sa venuje pozornosť tomu, že rozpočtový výbor a špecializované výbory by mali mať e, veľmi úzku účasť e, na tomto procese, ako sa prostriedky vynakladajú v finančných nástrojoch. Každý rok príjmeme rozhodnutie znovu. Niektoré nástroje funguje dobre, niektoré nie, čiže bude to príležitosť ovplyvniť, zasiahnuť každý rok. Takže pokiaľ ide o finančné nástroje, máme maximálnu transparentnosť, maximálnu zaangažovanosť. Ja si myslím, že obe opatrenia sú veľmi dobré, takže pokiaľ ide o finančné nástroje, máme veľmi pozitívny názor a máme dobré riešenia, ktoré sme vyrokovali A potom je tu skutočný spor ohľadom trans, správcovských fondov vo vonkajších eh, činnostiach. Je tu právny text, ktorý hovorí, že je zakázané. Takto sa to začína. Takto rada začína tento článok. Je zakázané robiť od X po Z. Mne sa teda toto až tak eh, nepáči. Myslím si, že sa musí urobiť veľa práce od základu. Komisia nerob, nevytvára humanitárny správcovský fond, ale napríklad fondy pre klimatické zmeny a ostatné tematické projekty. Rada vypracovala text, kde sa hovorí o implementácii právomoci, ktoré má rada. Bodka. Možno, že toto nie je to, čo my ako parlament vítame Takže článok 195 o budovách. Pripomínam, že toto je veľmi dôležité. Mohli by sme dosiahnuť úspory. Mohli by sme fungovať lacnejšie, ako bez tohto článku. Myslím si, že sa nám podarilo dosiahnuť väčšiu transparentnosť vďaka nášmu spravodajcovi prebudovi, a teda mm, už vo veľmi skorých etapách. Sú tu niektoré nevyriešené témy, Prahy, kedy môžeme zasiahnuť, ale hlavná otázka sa už vyriešila, síce nie na zajtra, Článok 156, zdieľaný manažment zdrojov, riadenie zdrojov. Toto je, sa týka hlavne budov. Nemyslím, že to je neprekonateľné, ale uvidíme. Keď hovoríme o zdieľanom riadení, tak toto je veľmi dôležité. Pozrieť sa na kontrolu, aké povinnosti má komisia, čo robí parlament Takže keď sa pozriete na Grécko a Španielsko, tak všetci z nás si vidíme trošku viac, ako by sme chceli. 178 dotácie DPH v budúcnosti nechceme DPH v dotáciách e, nechceme takéto DPH a tu priame riadenie bude sa týkať priamého riadenia, nezdielaného riadenia, takže je tu tretí sektor. Dúfame, že rada prekoná túto poslednú prekážku. To bude základný, zásadný krok vpred. Momentálne ten stav nie je únosný a v delegovaných aktoch ešte stále je to otvorený s otvoreným koncom a spoločné pochopenie, administratívna dohoda nerieši niektoré problémy. Sú to otázky ako napríklad, <clears throat> čo v prípade, že sa nedohodneme na aktoch eh, delegovaných kompetencií, ale rozpočtový program ich vyžaduje, finančné redenie si ich eh, podmienuje a práve v takomto prípade by bolo naozaj zapotreby, aby sme za veľmi múdro snažili nájsť kompromis, pretože ja som vždy v politike zažila tú skúsenosť, že nie je potreba upravovať život ako taký, ale vždy je treba eh, nájsť pravidlá pre ten absolútne najhorší prípad. A zatiaľ sú všetci proti, ale to nevadí. Niekedy to trvá, kým sa ľudia pohnú. Súčasné, taký je súčasný stav veci, mohlo by to byť horšie, môžeme otvorene povedať, máme tu ďalšie plánovanie, to je zajtra, potom 1. júna, potom ešte jeden trilok a potom ešte možno 12. júna v Štrasburgu. <clears throat> Okrem toho som sa včera ako spravodajkyňa postarala o ukončenie dialógu s Olafom. A nie len, že teda vidím svetlo na konci tunela, ale vidím tam úplne, úplnú uh, žiaru. Ďakujem pekne za to, že ste si ma vypočuli. Très bien, merci, le rapporteur. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne pani spravodajkyni moji kolegovia prepukli do vrúcneho aplauzu. Veľmi správne som to teda dúfam pochopil, že bude spoločný front, ktorý bude mať komisia aj parlament v týchto bodoch, ale e, čaká, budeme čeliť stále ďalším problémom na pôde, e, na pôde rady. Veľmi stručne jedna reakcia. Chcem poďakovať za za váš výkon pri rokovaniach a zároveň aj, tá, aj za tú stratégiu, ktorá sa nachádza v pozadí e, vášho rokovacieho postupu. Kotenevi spravodajcovia sa dotkli témy externého trastového fondu. Európska únia financuje svoje aktivity z európskeho rozpočtu. Trastový fond Svetovej banky bolo vždy niečo, na čo sme sa stiažovali, čo sa deje s týmito peniazmi, tam nie je žiadna vizibilita. Tak sme si hovorili, vytvoríme si náš vlastný trastový fond, kde budeme mať väčšiu vizibilitu a väčšie príležitosti, aby sme boli v kontakte s tým, čo sa reálne deje. Dostávame sa do absurdnej pozície, musíme prijať rozhodnutie, ak to nechceme, tak musíme prestať eh, kritizovať to, čo robí komisia s týmito prostriedkami, pretože v takom prípade by naozaj dávalo zmysel aby tento fond bol nielen pre núdzové situácie, ale aj za účelmi, ako ich má OSN pre maláriu, HIV a tak ďalej. A k tomu je mnoho kritiky, ako sa s týmito peniazmi naklada, ale môže to byť nevyhnutné. V každom prípade to vytvára nástroj pre komisiu a e, členské štáty ho v podstate odmietajú. Takže niekedy som e, trochu prekvapená, tým, že ľudia zodpovední za zahraničnú politiku e, v členských štátoch sa stiažujú a potom robia všetko úplne naopak. Neustále máme možnosť počuť e, od predsedníctiev, ktoré prichádzajú, že sa stále stiažujú. Ale oni by mali hovoriť s e, svojimi zástupcami na ministerstvách financií a ešte jeden stručný bod, to bola 14. Eh, po tom, čo sme si vypočuli, čo hovorila pani Nensky skôr, potom ako sme si vypočuli, čo je kríza, čo je eh, urgentné konanie alebo urgentná situácia, ako parlament sme predložili návrh, a radi by sme tu mali jednoznačnú definíciu finančného nariadenia, tak aby sme mohli prijať eh, uniformnú pozíciu. Ak to správne chápem, tak to opäť skončilo v rámci delegovaných aktov. A to predpokladá, alebo vytvára sa tu riziko, že to nebude jednoznačným spôsobom spravované ako ďalšie finančné nástroje. Pani Nensky hovorila už skôr, že možno by sme mohli prijať akýsi všeobecnejší prístup. A to je teda aj moja otázka e, neviem, čo sa nám podarí vyrokovať zajtra, ale bolo to spomenuté už skôr, tak e, toľko k tomu. Ďakujem pekne. Pán predseda, chcete prehovoriť? Eh, kolege Lamasur, zunächst mal... Ďakujem veľmi pekne, pán Lamasur. A ešte v prvom rade chcem vrúcne poďakovať Ingeborg Grüssle, eh, ktorá je spravodajkyňou v rozpočtovom výbore a ona si zobrala na svoje ramená aj zodpovednosť, pretože pán Revelini má toho naozaj veľmi veľa Rád, rád by som zareagoval k téme spoločného riadenia. To bude naozaj rozhodujúci bod, pretože jednoducho nemôžeme si dovoliť e, poukázať prostriedky, ktoré zatiaľ nemáme k dispozícii, aby boli vynaložené bez akéhokoľvek dohľadu e, s korešpondujúcou mierou chybovosti. To bolo naozaj e, veľmi znepokojujúce vo výbore pre kontrolu rozpočtu. A čo sa týka samotnej procedúry, vybrali sme poradie alebo postupnosť, ale to nebude môcť byť v dispozícii v stredu. Poznamenali sme si 1. jún, ale ako parlament musíme prijať veľmi pevné rozhodnutie v tomto smere, pretože naozaj hovoríme o veľmi dôležitých záujmoch a teda musíme tieto záujmy aj obhajovať. Pevne verím, že plénum s týmto bude nakoniec súhlasiť. najmä čo sa týka možnej, možno rozhodnutia rade, ktoré by nám vzalo, tak povedať, vietor z plachiet. Nie, nie. je tu niekto, kto nie je z Nemecka a chce prehovoriť? Naozaj obdivujem svojich nemeckých kolegov, ktorí sledujú te- túto tému veľmi pozorne. Ak to tak nie je, tak aspoň ja Mám pripomienku alebo otázku. Pripomienka. Veľmi pozorne som si zaznačil tých 14 bodov, o ktorých treba ešte diskutovať. O niektoré z nich, aspoň dva z nich, sú v podstate témy, ktoré vyplývajú z finančného nariadenia a pravdepodobne budú spomenuté aj v rámci rokovania o ďalšom finančnom v viacročnom finančnom výhľade. A to je zásadná téma, problém, ktorý máme každý rok. Každý rok posledný rozpočet pre za predošlý rok e, veľmi ťažko prechádza vlastne 27 ministrov pre rozpočet a prebytky z dobrej správy a riadenia sa musia použiť alebo teda v prípade, že to riadenie nie je také dobré, tak e, sú tam e, nejaké opačné prípady. Ale teda hlavne tento rok e, sme mali veľký problém financovať novú politiku, teda získať dostatočné rozpočtové prostriedky. Hovorili ste o Európskom fonde rozvoja a jeho zapracovaní do rozpočtu. Uh, to je zásadný problém a budeme mu venovať pozornosť hlavne eh, v rámci rokovaní o viacročnom finančnom výhľade. Je to spoločný cieľ už niekoľko rokov. Európska komisia mm, je teraz menej usilovná ako parlament, pokiaľ ide o zaintegrovanie tohto fondu do spoločného rozpočtu únie Dokonca navrhla vytvoriť iné satelitné rozpočty. Niektoré veľké programy, ako napríklad ITER alebo GMS. Čiže je veľmi dôležité, aby sme mali pravidelnú výmenu názorov, aby sme sa vyjadrovali k týmto rokovaniam. To je taký postreh. No a teda otázka, sa týka harmonogramu, budúcu schôdzu máte zajtra, 1. júna, trialóg, ďalšie trialógy k OLAFu. Aká je perspektíva, aký je harmonogram, aby sme sa dopracovali k dohode, pretože si jedného dňa musíme položiť otázku, či pôjdeme až do konca prvého čítania, či budeme mať bežný postup, alebo si myslíte, že by bolo mm, pragmatickejšie e, a že by sme dospeli k dohode v nejakom rozumnom časovom horizonte. Ďakujem pekne. Odpoviem aj Franciske. To je bod, ktorý sa týka definície krízy. To bolo veľmi ťažké. Možno, že to necháme na nejaký deň. Ale teda v každom prípade nemali sme dostatok e, vecí na stole, aby sme mali jasné znenie a aby sme povedali ostatným, ako implementovať tento text. Finančné nariadenie je textom, ktorý sa má implementovať. 40 zamestnancov komisie pracuje s týmto, čiže musí to byť dostatočne jasné a ak to bude, ak toto platí, tak urobíte toto a tak ďalej. Ale keďže to bolo vágne, tak e, bolo ťažké niečo takéto dosiahnuť. Ja robím všetko preto, aby sme mali dohodu, aby sme ju dosiahli. Venovali sme tomu veľa času Všetci vynaložili veľkú námahu, za to im ďakujem sekretariátu komisii, aj mojim kolegom. Všetci teda vyvinuli veľkú snahu, myslím si, že je to reálne. Myslím, že sa potom rozhodneme, či to urobím alebo nie, ale podľa mňa máme teraz dosť argumentov na to, aby sme pokročili. Sú tu niektoré zásadné problémy, čo napríklad urobiť eh, s pozmenujúcimi návrhmi, ktoré sa týkajú viacročného finančného rámca. Ak ich rada nepríjme, môžem ich dať eh, Rajmejovi a želám mu veľa šťastia, ale v každom prípade toto je vážny problém tohto rozpočtu, musíme ho vyriešiť. Mám tiež pocit, že šéfovia štátov, ktorí nedokážu komunikovať so svojimi vlastnými ministrami. Napríklad moja členská krajina, pani Merkel, ide na summit a povie sa, že teraz sa musí využiť všet, celý európsky rozpočet na rast. A keď ja poviem, že ja som predložila návrhy, tak potom je to ministerstvo financií, ktoré odmieta. A to sa stáva často. A potom s nimi hovorím, idem tam, bola som v Berlíne minulý týždeň. A teda veci, ktoré nechápem. Myslím si, že finančné nariadenie musí vstúpiť do platnosti koncom roka bezpodmienečne, pretože inak budeme mať viaceré pravidlá v špecializovaných fondoch. To je už aj tak neskoro pre článok 57. Sú tam, je tam hlasovanie vo výbore REGI, musíme reagovať teraz. Verte mi, nie je to moja chyba, že to toľko trvalo. Rada doteraz nebola schopná sa vyjadriť. V článku 56 požiadali, aby sme ho predložili na program 1. júna, pretože ja by som bola začala týmto článkom. Musí to vstúpiť do platnosti, aby sme mali hlavné línie. Ja som hovorila iba o tom, čo ešte nemáme. Nehovorila som o tom, čo máme, máme tu opravnené náklady, veľké tromfy. Myslím si, že riadenie fondov sa zlepší, ak budeme mať zefektívnenie pravidel vo všetkých fondoch, aby sme si neprotirečili. A potom musíme interpretovať pravidlá podľa jednotlivých fondov, čo znamená finančný výhľad pre mm, dvor auditorov. Mm, ten bude mať tieto pravidlá, ostatní budú mať špecializované pravidlá. Čo potom s tými e, protikladmi? To je veľká byrokracia, ktorá tu prežíva, pretože je tu takýto problém. Čiže musí to vstúpiť do platnosti. Mohli by sme sa dohodnúť. Myslím si, že dánske predsedníctvo tiež chce dosiahnuť takúto dohodu. Všetci vedia, že nemá zmysel nemať dohodu, ale možno, že niektoré veci mať nemôžeme. To, čo nemáme, je iba kvôli tým ľuďom z rady, ktorí e, trvajú na tom, že nemôžeme byť na týchto stretnutiach. Ak to takto pokra- bude pokračovať, tak problémy budú pokračovať tiež. My sme predložili návrhy, aby sme problémy odstránili a bola by veľká škoda, že by sme boli len my jediní, ktorí chcú vyriešiť tieto problémy. A teda tu musíme pracovať, preto musíme o tom hovoriť aj s, s šéfmi štátov. V každom prípade ďakujem za vašu trpezlivosť a dúfam, že túto agendu rýchlo uzavrieme. Ďakujem. Ďakujem pekne, Inge. Veľmi obdivujeme tvoju prácu spoluprácu so Tom a ostatnými dvomi výbormi, ktorí pracujú na, tie, na tejto dôležitej agende. Takže myslím, že sme skončili e, na dnes. Stretneme sa vo štvrtok popoludní a posledná informácia priateľa Miguela Portaša, nášho kolegu, ktorý zomrel eh, vo štvrtok ráno o 9. Organizujú spomienkovú slávnosť tu v tejto budove eh, v priestore Jehudy Menuhin. Eh. Zajtra sa otvorí mini schôdza predseda Schulz. Bude teda minúta tichá a on sa vysloví príhovor na pamiatku tohto kolegu a teda e, vy ste vítaní vo štvrtok. Ďakujem, končím schôdzu.